Good morning, everybody. Dobré ráno. Vážení kolegovia, v prvom rade um, sa pýtam, či môžeme schváliť návrh programu rokovania. Áno, v poriadku, prejdem na druhý bod. Ehm, zápisnica zo zasadnutia z 18. 19. apríla nájdete vo vašich spisoch k zasadnutiu. jazykový režim. Dnes máme francúzštinu, nemčinu, taliančinu, angličtinu, grečtinu, španielčinu, češtinu, maďarčinu, polštinu, slovenčinu, bulhačinu a rumunčinu. Samozrejme, zasadnutie bude webstreamované a chcem ešte upresniť eh, na, na základe zasadnutia koordinátorov 20. júna Um, rozhodnutia boli zaslané poslancom 23. júna a budú schválené, nakoľko neboli e, obdržané žiadne e, námietky do 28. júna. Takže 1. júla ste dostali o tom informácie, okrem toho teda, že tam bola jedna požiadavka od pána Maltézeho a to teraz je súčasťou e, sekcie rôzne. Um, čaká nás vyhodnotenie Európskej stratégie pre mládež. Spravodajkňou je pani Andrea Boksor a predložila návrh správy 19. apríla. 25. apríla bola časová lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Dosiaľ sme 224 návrhov, 16 kompromisných návrhov a výbory EMPL a KONT predložili svoje stanoviska. 32 od EMPL a 19 od KONT bolo pozmenujúcich návrhov. Takže môžeme prejsť eh, hneď k hlasovaniu? Dobre. Ďakujem v každom prípade za vašu prácu, ďakujem tieňovým spravodajcom a sekretariatu. Dobre, poďme. Otváram hneď hlasovanie. Takže 49 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 48 za, proti, zdržali sa, prijatý. 50 za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. You non è la scheda? Ok. I wait. We wait. Ok, it's coming, coming. I wait, it's open the vote. Stále otvorené hlasovanie. Everybody voted? Všetci zahlasovali? Dobre, uzatváram. <clears throat> Zamietnutý. Kompromis číslo 5 za, proti, zdržali sa prijatí, Ample 7 za, proti, zdržali sa, zoveríme. Otváram hlasovanie. Closed. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý podobne ako predtým. 57 za, proti, držali sa. Zamietnutý, ale overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Uh, rejected. Zamietnutý. 58 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis číslo 6 za, proti, zdržali sa prijatý, MPO 1 za, proti, zdržali sa prijatí, MPO 2 videla som, ale overíme si, otváram, MPO 1 uzatváram, prijatý. MPO 2 za,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 prijatý, 69 e, spravodajca za, proti zdržali sa prijatý, 70 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis číslo 7 za, proti zdržali sa prijatý, poďme na 80, ďalšia strana za, proti zdržali sa zamietnutý, 71 Prepačte, hovorí pani predsedajúca. 81 po častiach, oddelené hlasovanie, teda prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, pro, proti, zdržali sa prijatá. 82 za, proti, zdržali sa prijatí, 83 opäť oddelenie Mm, prvá časť, mm, druhá časť e, za, proti, zdržali sa, prijatí. 86 za, za, zdvihnite ruku prosím, proti, zdržali sa, chcem si overiť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 85 za, proti, zdržali sa, prijatý. MPL 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. E, MPL 3, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Prijatý. Musíte mi veriť. <laughs> Musím si veriť. Takže za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 29 za, proti, zdržali sa prijatí. Kont 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 87 za, proti, zdržali sa, prijatí. 88 za, proti, zdržali sa, prijatí. 89 za, proti, zdržali sa, prijatí. 90 za, proti, zdržali sa, prijatí. 91 za, proti, zdrža- proti, zdržali sa zamietnutí, 92 za, proti, zdržali sa prijatí, 93 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis číslo 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz ideme na číslo 100. Od pána Maragala za, proti, zdržali sa prijatí. 101 za, proti, zdržali sa prijatí. 102 za, proti, zdržali sa prijatí. 103 za, proti, zdržali sa, prijatý. 104 za, proti, zdržali sa, prijatý. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 106 za, proti, zdržali sa, prijatý. E, rozdelené hlasovanie k 107, k prvej časti za, proti, zdržali sa, prijatý. O, dobre, môžeme overiť. Otváram hlasovanie. <clears throat> Prepačte, uzatváram. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 108 za, proti, zdržali sa, prijatý. 109 za, proti, zdržali sa, prijatý. 110, pán spravodajca, za, proti, zdržali sa, prijatý. 112 za, proti, zdržali sa prijatý. Empl 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Empl 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Môžeme overiť? Otváram hlasovanie. Deviatke. Uzad, končím hlasovanie. Prijatý. 113 a 117 sú rovnaké. Za, proti, zdržali sa prijatí. 114 za, proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa prijatí. 116 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis číslo 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 126 e, za, proti, zdržali sa prijatí. 127 100, um, za, proti, zdržali sa prijatí, 128 za, proti, zdržali sa prijatí, 129 za, proti, zdržali sa prijatí, 130 za, proti, zdržali sa prijatí, 131 za, proti, zdržali sa prijatí, 132 za, proti, zdržali sa prijatí, 133 za, proti, zdržali sa, prijatý. 134 za, proti, zdržali sa, prijatý. 135 od nás spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijatý. Číslo 10 teraz kompromis za, proti, zdržali sa, prijatý. Empl 11 na ďalšej strane teraz vás poprosím za, za, proti, zdržali sa, prijatý. MPO 13 za, proti, zdržali sa prijatí. MPO 14 za, proti, zdržali sa prijatí. MPO 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. 32 za, proti, zdržali sa, prijatý. 144 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmenujúci návrh správodajcu 145 za, proti, zdržali sa, prijatý. Poďme ďalej. 148 za, proti, zdržali sa, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 147 za, proti, zdržali sa prijatí, 149 za, proti, zdržali sa prijatí, 150 spravodajca, za, proti, zdržali sa prijatí, 151 za, za, proti, zdržali sa prijatí, 152, prepačte, ideme na M 10, teda eh, chceme si to E, teda M pod 10 za, proti, za, proti, zdržali sa, prijatí. pod 19 proti, zdržali sa, prijatí. 153 oddelené hlasovanie, akože dalo ALDE prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. E, kompromis číslo 11, spravodajcu za, proti, zdržali sa prijatí. Poďme na kompromis číslo 12 na ďalšej strane. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kont 13 teraz. Za, proti, zdržali sa prijaté. 162 za, prijat, zdržali sa prijaté, 163 za, proti, zdržali sa prijaté, 164 za, proti, zdržali sa prijaté, 165 za, proti, zdržali sa prijaté, 166 za, proti, zdržali sa prijatí, 167 za, proti, zdržali sa prijaté, 171 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 168 za, proti, zdržali sa za, proti, zdržali sa prijatí. Dobre, overíme, takže, takže 171 e, eh, 168. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 170 za, proti, zdržali sa, overíme si. 170, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kont 1 za, proti, zdržali sa prijatý, kont 2 za, proti, zdržali sa prijatý, kont 3 za, proti, zdržali sa prijatí, kont 4 za, proti, zdržali sa prijatí, kont 7 za, proti, zdržali sa prijatí, kont 8 za, proti, zdržali sa prijatý, kont Môžeme si overiť, teda otváram hlasovanie ku kont 8. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Kont 9 za. Za. Against. Abstention. want to check. Zdržali sa. Kont 9. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Kont 10 za, proti, zdržali sa prijatý, kont 11 za, proti, zdržali sa prijatý. Odsek 17, 172 za, proti, za, proti, zdržali sa prijatí, 173 za, proti, zdržali sa prijatí, 174 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 175 za, proti, zdržali sa prijatí, 176 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 177 za, proti, zdržali sa prijatí, 178 oddelné hlasovanie, e, žiadosť ALDE prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis číslo 13 za, proti, zdržali sa prijatí, Kont 5 e, za, proti, zdržali sa prijatí. Kont 6 za, proti, zdržali sa prijatí. MPO 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Kont 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 186 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 187 za, proti, zdržali sa, M MPO 12. Môžeme overiť. Otváram hlasovanie k o 187. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Dvomi hlasmi. MPO 12. Za, proti, zdržali sa prijatí. MPO 17. Za, proti, prijatý, 7, 18 za, proti, zdržali sa, prijatý, 22. Otváram hlasovanie k 18. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 22 za proti, zdržali sa 23 e, za, proti, zdržali sa prijatí 24 za, proti, zdržali sa prijatí 26 za, proti, zdržali sa prijatí 188 za, proti, zdržali sa zamietnutí 189 za, proti, zdržali sa, prijatý. 190 za, proti, zdržali sa, prijatý. 191 za, proti, zdržali sa, prijatý. 14 e, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kon 15 za, proti, zdržali sa, ešte si to overím. Takže ku kont 15 otváram hlasovanie. Ukončené hlasovanie. Prijatý kont 16 za. Proti zdržali sa prijatý kont 17 za. Proti zdržali sa prijatý kont 19 za. Proti zdržali sa prijatý 192 za proti zdržali sa zamietnutí, 193 spravodajcu za, proti zdržali sa prijatí, kompromis pardon, 194 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí, 201 spravodajcu za, proti zdržali sa prijatí, 202 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 15 za, proti zdržali sa prijatí, Empl 25 za, proti zdržali sa prijatí, Empl 28 za, proti zdržali sa prijatí, ale overíme si to, takže otváram hlasovanie k Empl 28. MP 28, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, prijatý 209 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 16 za, proti zdržali sa prijatý, pozmeňujúci návrh 216 za, proti zdržali sa prijatý, 217 za, proti zdržali sa prijatý, 219 za, proti zdržali sa zamietnutí, 220 za, proti zdržali sa prijatí, 218 za, proti zdržali sa. To si overíme, 218, hlasovanie je otvorené, ukončené. zamietnutý. 221 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Hlasovanie je otvorené o 221. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. 223. Spravodajcu za, proti, zdržali sa prijatý. 222. Pardon. Dobre. Takže 224 je bezpredmetný, takže prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 222. 224 je bezpredmetný. Takže 222 za proti, zdržali sa prijatí. Hodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh 9, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1, za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 15, za, proti, zdržali sa za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2, spravodajcu za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 20, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 21, za, pro, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale to si overíme. Takže otváram hlasovanie o 22. Hlasovanie je ukončené zamietnutý. 23 za, proti zdržali sa prijatí. 24 za, proti zdržali sa prijatí. 25 za, proti zdržali sa to si overíme, 25 si overíme, hlasovanie je otvorené, ukončené. A bolo to prijaté. 42 eh, je bezpredmetný, takže 26. 26, hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, to si overíme, takže hlasovanie o prvej časti, 26, hlasovanie je otvorené, ukončené. Eh, adopted. Prijatá druhá časť za, proti zdržali sa prijatá 27 za, proti zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to 27, otváram hlasovanie, hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijatí. 34 na ďalšej strane, za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozmúci návrh 2, 35 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Takže otváram hlasovanie o ústnom pozmeňujúcom návrhu 2. Hlasovanie je ukončené. Ukončené. A bol zamietnutý kompromis 4 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 40. Za, proti, zdržali sa prijatí. 41. 41 stiahnutý. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. Rozumiem tam, jedna za, proti, zdržali sa zamietnutí, dva za, proti, zdržali sa prijatí, tri za, proti, pro, za, proti, zdržali sa prijatí, štyri za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, Šesť za, proti, zdržali sa prijatí, sedem za, proti, zdržali sa prijatí, 8 Môžeme si to overiť, takže otváram, otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 7. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. 8 za, proti zdržali sa prijatý. Teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu o návrhu správy. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Dobre. Hlasovanie je ukončené. Dobre, 22 hlasov za, 6 proti, jeden sa zdržal, takže správa bola schválená. Gratulujem spravodajkyni a rovnako všetkým tieňovým spravodajcom a ďakujem sekretariátu za pomoc. Teraz prejdeme k druhej správe, o ktorej musíme hlasovať. Od Petri Kamer-Evert aproximácie práva v oblasti prístupu a požiadavkách na e, prístupnosť k produktom a službám. Takže správa bola predložená 30. mája, pozmeňovacie návrhy mali byť predložené do 7. júna, dostali sme 60 tri pozmeňujúcich návrhov. Ja neviem, či správodajňa chce vystúpiť. Nech sa páči. Len veľmi stručne. Jednu vec by som chcela objasniť, pretože v predchádzajúcich dňoch to bol istý rozruch okolo tohto stanoviska. By som ešte raz chcela zdôrazniť, že mne nejde v môjom návrhu o to, aby zaradili, zariadili e, z, nižšiu prístupnosť, ale e, vyššiu prístupnosť k audiovizuálnym službám a obsahom hlavne a e, špecifickým prístupom k príslušnej servisy smernici Sabine Ferheisen a ja, sme spravodajkňa a sme rozhodnuté posilniť túto oblasť. Je tu jasná ponuka súkromných a verejnoprávnych vysielateľov tu EÚ sa posadili za stôl s predstaviteľmi Združení pre ľudí s postihnutím a hľadali sme nové možnosti a dúfam, že asociácie ľudí s postihnutím túto ponuku príjmu a predložia príslušný návrh. Ak nepredložia, tak my navrhneme e, príslušnú vec, aby sme zaistili, pretože dnes nie je vôbec jasné, či nejak do prístupnosti kde bude preberaný alebo schválený. My sme rýchlejší a môžeme rýchlejšie príjmať pokroky pre prístupnosť k audiovizuálnym obsahom pre ľudí s postihnutím. A my sme rozhodnuté, aby to v príslušnej smernici bolo ošetrené. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že všetci sme si vypočuli a um, všetci považujeme um, za dôležité, aby k tejto téme existoval organický, komplexný prístup. Nech sa páči. Uh, najprv Julie Ward, nech sa páči. Ja myslím, že mnohí členovia dostávali informácie a správy od organizácií pre ľudí s postihnutím e, z rôznych členských štátov a európskych sietí a e, sú poslanci, ktorí nás oslovili, ktorí nie sú členmi výboru, ale majú to obavy. Ja e, to pokladám za veľmi náročné. Ja som pracovala ako advokátka, bojovnička za práva s ľuďmi k mm, rozpráva by nemala predchádzať eh, hlasovaniu, len spravodajca, spravodajkyňa by mal mať možnosť predstaviť správu, pretože, pretože mm, rozpráva už prebehla predtým. Ja navrhujem, aby sme odložili hlasovanie, pretože nemyslím, že problémy boli vyriešené v spolupráci s komunitou ľudí s postihnutím. Nemyslím, že ich veľmi zohľadňujeme, ich potreby. Je to veľký problém, musíme ich presvedčiť. Ak chceme v e, tejto veci pokračovať. Ja nie som presvedčená a nemyslím, že organizácie pro ľudí s postihnutím sú e, presvedčené. Táto otázka je na správodajkyňu, ale tá rozpráva bola rozsiahla. Mm, Spravodajkyňa komunikovala intenzívne s tieňovými, so združeniami a tak ďalej. Čiže ja to nechávam na pani spravodajkyni, pokiaľ ide o tú, túto špecifickú požiadavku, ale neviem teda, či pristúpime k hlasovaniu. Petra, poprosím ťa, Sabín, nech sa ti páči. No, za skupinou EPP e, ten návrh odsunúť hlasovanie alebo posunúť hlasovanie nepodporujeme. My sme už preto toto správo, ale aj v súvislosti s listlinou o audiovizuálnych mediálnych službách viedli e, debaty s asociáciami ľudí s postihnutia Ja som bol teňovou spravodajkyňou e, v prípade smernice o prístupnosti k internetovým stránkám verného sektora. Ja viem, že rada bude robiť veľké problémy, ak toto v akte o prístupnosti audiovizuálne médiá tam zostanú. A ja vidím len šancu, aby sme pre ľudí s postihnutím niečo rýchlo a rýchlo a dobre dosiahli keď to bude v smernici audiovizuálnych mediálnych službách. Ja mám, si myslím, že ten akt o prístupnosti, ako predložila komisia, nebude schválený na rade. A poznáme debatu a, a, a musí aj s dobrým prekladom verejnej stránky a ja nechcem, No, čo ešte zostane vôbec na rade, keď budeme tlačiť zo všetkých strán. A ja to vidím presne tak ako Petra Kamer Everta a preto nemyslím, eh, že by sa to malo posúvať a argumenty sme si vymenili a obavy, že niečo neurobíme. Ja sám nemôžem, ja nemôžem eh, neveriť sama sebe. Ja som eh, predtým tiež robila niečo v tejto oblasti a preto túto problematiku nevidím tak, že by sme to mali odsúvať. My sme schválili program rokovania. Ja rozumiem, že ide o relevantnú tému. Ďakujem veľmi pekne aj za úprimnosť, ktorú mm, vystupujete. Ale um, určite smernica, audiovizuálna smernica by mala prísť eh, pred zákonom o prístupnosti, ale v každom prípade ja mm, ja mm, samozrejme viem, že ste k dispozícii a že teda ste pripravení intenzívne pracovať a že jednoducho ste pripravení riešiť tieto aspekty v kontexte sektora, ktorý je blízku, blízky nášmu srdcu. A um, okrem toho pripomínam, že formálna žiadosť tkvie v tom, že, by tom, že, v, že v rámci AVMS by mal zostať špecifický článok a ten by mal teda pomôcť prístupnosti a keby keby sme, keby sme odstránili monitorovanie a tak ďalej, ktorý vlastne už teraz je, je, je predpokladaná v smernici, alebo teda ak by sme to chceli stiahnuť alebo redukovať. Ja viem, teda tuto je ten rozdiel so všeobecným zákonom o prístupnosti a všetky, všetci členské štáty majú predsa aj orgány, ktoré overujú e, tieto, tie, tieto aspekty. To je veľmi dôležité. Samozrejme, Predstav, myslím si, že jednoducho mm, výbor je k dispozícii, ten, ten zákon pôjde do rozpravy, uvidíme, teda ten Accessibility Act, uvidíme, čo sa ešte objaví, a, ale ja si myslím, že my chceme posilniť a určite nie redukovať pokiaľ ide o jednotlivé aspekty um, audiovizuálnej tematiky, je veľmi dobré, aby to bolo špecifické, aby to bolo vnútri. Ja si to, ja si to, ja samozrejme načúvam mm, vašim názorom, ale um, myslím si, že môžeme teraz prejsť k hlasovaniu a poprosím vás, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Ďakujem. Eh, Takže najskôr článok 1, pozmeňujúci návrh 36, za, za, prepačte, a prepačte, nech sa páči. Ja som otvoril hlasovanie. A... Ja by som chcel povedať len jednu veľmi uh, stručnú poznámku. Mám jednu pripomienku. Ja som počúvala, vypočula som si všetky pripomienky, nepoznám všetkých členov výboru, ale rada by som eh, sa vyjadrila k tejto konkrétnej otázke, pretože myslím, že to je mimoriadne dôležité. Ja som eh, rokovala s predstaviteľmi eh, podnikateľskej sféry a MVOčkami, ktorí spolupracujú s ľuďmi s postihnutím, ako aj s Európskym fórum pre ľudí s postihnutím. A ja chápem, že by nebolo múdre aby sme mali eh, prijali eh, akt o prístupnosti, pretože máme eh, Európsky akt o prístupnosti, ako aj audiovizuálne médiá a musíme tam zaistiť aj prístupnosť, pretože audiovizuálne mediálne služby sa zaoberajú všetkými informáciám, ktoré sú priamo vysielané, pričom Európsky akt o prístupnosti sa zaoberal len tovarmi a službami oddelenia. To znamená, že toto sú e, dve úplne rozdielne oblasti. E, tam istá duplicita, ale doplňajú sa vzájomne. Jeden príklad, že ak sa niečo vymaže e, pre televíziu napríklad, jeden dôkaz je, že tá televízia musí byť plne prístupná s titulkami napríklad, ale čo sa týka audiovizuálnych mediálnych služieb, v tejto smernici nie, sa nespomínajú titulky, takže je dôležité a ja žiadam kolegov, aby to zvážili predtým, než budeme hlasovať, aby sme podporili práva ľudí s postihnutiami, aby mali prístup ku všetkému v každej oblasti. Ďakujem pekne. E, e, Áno, vážená kolegyňa, prepačte, urobím výnimku. Umožnila som vystúpenie, ja si veľmi cením pani, e, pani Stevens a jej príspevok našej rozprave. Chcela som len povedať, myslím si, že v mene výboru teraz vystúpim, že práve preto sa domnievam, domnievame sa, že naozaj musíme byť, musíme žiadať viac a musíme venovať väčšiu pozornosť špecifikám audiovizuálneho sveta, viac, viac než to, čo je v AVMS v článku. Um, preto poukazuje na to, že my chceme posilniť a samozrejme, treba a samozrejme na základe, samozrejme, treba, aby to bolo v dokumente, Samozrejme, horizontálne ustanovenie je dôležité, ale chceli sme len špecifikovať, že pokiaľ ide audiovizuálnu tematiku, tak by to malo byť upravené vo vnútri smernice a myslím si, že väčšina z nás súhlasí. Ja som bola správodajkyňou, pokiaľ ide o ľudí s postihnutím. Mm, toto samozrejme všetko toto by malo byť v rámci, zapracované v rámci konkrétnych článkov, ale my sme otvorení ďalším návrhom, ktoré by ešte posilnili otázku prístupnosti v tomto akte. Prepáčte, naozaj musím teraz uzatvoriť túto rozpravu. Bola som veľmi štedrá, ale samozrejme ide o dôležitú tému, čiže som považovala za dôležité um, dať slovo kolegom. Takže 36. Za. za proti. Zdržali sa. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutý 37 za, proti zdržali sa prijatí, sa na jedna spravodajcu za, proti zdržali sa prijatí, 2 spravodajkyne za, proti zdržali sa prijatí, 3 a 38 sú identické za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Prijatý. Pozmienujúci návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmienujúci návrh 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 41 za proti zdržali sa zamietnutý, 6 42 sú identické za, proti, zdržali sa prijatí, 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 45 za, proti, zdržali sa prijatí, 46 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 spravodajkyne za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti zdržali sa prijatí, 8 spravodajkyne za, proti zdržali sa prijatí, 49 za, proti zdržali sa zamietnutí, 50 za, proti zdržali sa zamietnutí, 51 za, proti zdržali sa zamietnutí, 52 za, proti zdržali sa zamietnutý, 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 9 spravodajkyne za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 57 za, proti, zdržali sa zamietnut, prijatý, 58 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 59 za, proti, zdržali sa prijatí, 60 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 61 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 62 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 63 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 64 za, proti, zdržali sa prijatí, 65 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutí, 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 68 za, proti, zdržali sa prijatí, 69 je bezpredmetný, 70 za, proti zdržali sa zamietnutí, 10 spravodajkyne za, proti zdržali sa prijatí, 11 a 11 a 72, tie sú identické, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 12 na druhej strane, Spravodajkňa za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 13 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 14 z, za. Proti. Zdržali sa e, prijatí. 15 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 22 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý ústny pozmeňujúci návrh 1 23 za, proti zdržali sa prijatí, 24 za, proti zdržali sa zamietnutí, 25 za, proti zdržali sa prijatí, 26 za, proti zdržali sa zamietnutí, 27 za, proti zdržali sa prijatí, zamietnutý, 28 za. Za, proti, zdržali sa zamietnutý, 29 za. Za, proti, zdržali sa zamietnutý, 30 stiahnutý, 31 za, proti, zdržali sa prijatý, 32 za, proti, zdržali sa, prija, e, zamietnutý oddelenie hlasovaním k 33, prv, naša EPP, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 35 za, proti, zdržali sa, prijatý, 16 za, proti, zdržali sa, prijatý, 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí, za 22 proti, zdržali sa zamietnutí. Záverečné hlasovanie k stanovisku. Otváram hlasovanie. Každý zahlasoval? Uzatváram hlasovanie. Takže 18 za, 10 proti, dvaja sa zdržali, stanovisko správa je schválená. Gratulujeme, ďakujeme správodajkyni, ďakujeme tieňovým správodajcom. Ďakujem samozrejme aj sekretariátu. Okay. Ah, Poprosím eh, eh, vás, aby ste eh, zostali na svojich miestach. Trošku meškáme, prídu medzi nás slovenskí ministri, už sú tu. Ja ich privítam. Momentík, idem ich privítať. Čak,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 ministrov Slovenskej republiky, pána Mareka Maďariča, ministra kultúry a pána Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Ja viem, že vy ste už boli na ITRE, na vypočutí ohľadne výskumu a som veľmi rada, že vám budem môcť teraz udeliť slovo. Dovolte len úvodné slovo, pretože trošku meškáme. My sme si vedomi, vzhľadom na to, že je to vaše prvé predsedníctvo, takže to, tá gratulácia je dvojitá, my vieme a sme si istí, že slovenské predsedníctvo um, prevzala predsednícke žezlo v pomerne ťažkej fáze e, života v Európskej únie. E, spomeniem Brexit, e, naliehavé humanitárne situácie, máme tu rôzne výzvy v spojitosti s rozvojom, s rastom, ale naozaj by naozaj viem, že sa môžeme na vás spolahnúť na rade a um, je veľmi vzdelávacie kultúrne otázky sú takisto v centre a sme si toho vedomi, ale a sú to veľmi, sú to veľmi dôležité osy e, agendy a naozaj zohrávajú dôležitú ústrednú úlohu. Máme tu rôzne politiky, ale Vzdelávanie, posilnenie vzdelávacích systémov sú veľmi dôležitý v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru. Máme tu kultúrne kreatívne odvetvia, diskutujeme o dôležitej smernici AVMS, diskutujeme o kultúrnej diplomácii. To sú nové osy, ktoré sa otvárajú. A um, žiadame vás aj teda tešíme sa na spoluprácu, dúfame, že bude zachovaná rovnováha a e, v tejto chvíli už e, dávam slovo pánovi ministrovi kultúry, pánovi Marekovi Maďaričovi. 10-12 minút je, člen, je rečnícky čas. Vypočujeme si priority slovenského predsedníctva a následne potom prevezme slovo pán minister školstva. V prvom kole potom udelím slovo koordinátorom za politické skupiny a potom následne ostatným poslancom, ktorí chcú vystúpiť v diskusii. Nech sa páči, pán minister Maďarič. Povolte, uh, Madam Chair, dear guests, allow me to speak uh, in Slovak language. Uh, Dovolte, aby som vystúpil v slovenskom jazyku, jednom z úradných jazykov únie. Poslankyne a poslanci, vážené dámy a páni. Je mi samozrejme veľkou cťou vystúpiť na dnešnom zasadnutí výboru, pre, výboru Európskeho parlamentu pre vzdelávanie a kultúru a prihovoriť sa k vám historicky poprvýkrát v mene slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Medzi najvýznamnejšie priority slovenského predsedníctva v oblasti kultúry a audiovízie patrí revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Ja veľmi oceňujem, že v súlade s výzvami tak Rady, ako aj Európskeho parlamentu, komisia dodržala prísny časový harmonogram a predložila legislatívny návrh smernice v máji tohto roku. Krátko na to sme tak mali možnosť spolu s mojimi kolegami, ďalšími ministrami členských štátov Európskej únie poprvýkrát diskutovať o tejto dôležitej téme na Rade pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Audiovizuálne prostredie, tak ako sme ho poznali pred niekoľkými rokmi, sa vplyvom digitálnej revolúcie zásadne zmenilo. Na trh vstúpili noví hráči, ktorí so sebou priniesli nové obchodné modely, čoho výsledkom sú neustále zmeny na mediálnom trhu. Taktiež tradiční poskytovateľia služieb, ako napríklad televízne spoločnosti, sa prispôsobili zmenám a svoje služby rozšírili aj do online prostredia prospech diváka to prinieslo veľmi širokú, nebývalú ponuku rôznorodého obsahu. Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie a tradičné televízne vysielanie, oba tieto typy služieb dnes súťažia o toho istého diváka, a to napriek tomu, že v súčasnosti podliehajú rôznym pravidlám. Rozdiely medzi týmito službami sa však stále viac a viac stierajú bežní diváci často tieto služby, ktoré sú dostupné na televíznej obrazovke alebo displeji, nerozlišujú a preto ani nevidia dôvod na rôznu mieru svojej ochrany. Tieto skutočnosti teda nastolili otázku aktuálnosti audiovizuálneho rámca Európskej únie, ktorý bol naposledy zmenený pred takmer desiatimi rokmi Tiež som mal tú čest ako minister kultúry byť pritom. Vtedy, alebo odvtedy, sektor prešiel zásadnými zmenami, ako som už spomenul. Na potrebu tento rámec znovu modernizovať poukázala aj Rada Európskej únie, keď vo svojich záveroch prijatých ešte počas talianského predsedníctva na konci roku 2014 vyzvali ministri komisiu o čo najskoršie predloženie vhodného návrhu na jeho revíziu. V rovnakých záveroch boli taktiež uvedené oblasti, na ktoré by sa mala podľa Rady revízia sústrediť. A mňa teší, že komisia v návrhu tieto výzvy zohľadnila. Som presvedčený aj o tom, že práve tento výbor odviedol skvelú prácu v súvislosti s témami spojenými s jednotným digitálnym trhom a obzvlášť v súvislosti so smernicou. V tejto súvislosti by som chcel spomenúť najmä správu Európskeho parlamentu z decembra minulého roku, do prípravy ktorej bol intenzívne zapojený práve váš výbor. Myslím si, že nastolené otázky budúceho riešenia sú veľmi dôležité a relevantné. Rovnako ako tento výbor, aj slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie je naklonené potrebe ochrany maloletých, pretože maloletí sú jednými z tých, ktorí patria k najväčšej diváckej skupine nových služieb a zároveň sú taktiež najzraniteľnejšou skupinou divákov. Domnievam sa preto, že revízia smernice by mala priniesť čo najúčinnejšiu ochranu maloletých bez ohľadu na druh poskytovanej služby. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať predsednícku konferenciu s názvom Ochrana maloletých, regulačné konvergencie ako odraz tejto kľúčovej témy revízie smernice. Táto konferencia sa uskutoční v dňoch 15. a 16. septembra 2016 v Bratislave. Slovenské predsedníctvo e, je odhodlané pokročiť v procese rokovaní o revízii smernice, pokiaľ možno čo najďalej. Na úrovni pracovnej skupiny pre audiovíziu sme už tento mesiac začali s úvodnou diskusiou o predloženom návrhu smernice a v diskusiách budeme intenzívne pokračovať po letnej prestávke. Tešíme sa na úzkú spoluprácu s výborom, ktorý má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a znalosti. Rovnako úzko spolupracujeme aj s našim triopartnerom, maltským predsedníctvom, s cieľom zabezpečiť plynulý prechod postupu prác na smernici na konci nášho funkčného obdobia. Naším cieľom, vzhľadom na zložitosť rokovaní, a naozaj komplikovanosť a rozsiahlosť revízie smernice, že našim cieľom je predložiť na novembrovej rade pre vzdelávanie mládež, kultúra, šport správu o pokroku. Jednou z ďalších priorít nášho predsedníctva v oblasti kultúry je návrh Európskeho parlamentu a rady na vyhlásenie roku 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Chcem poďakovať Európskemu parlamentu za úsilie, ktoré v spolupráci s radou vynakladá na podporu tejto iniciatívy a je nám cťou, že sa návrhom začneme zaoberať práve počas nášho predsedníctva. Slovenská republika vníma fenomén spoločného kultúrneho dedičstva ako dôležitý element revitalizácie povedomia občanov o hodnotách Európskej únie v čase, kedy je Európska únia konfrontovaná s mnohými politickými, hospodárskymi a sociálnymi výzvami. Sme presvedčení, že investícia do dedičstva nie je stratou, ale je investíciou, ktorá sa dokáže veľmi rýchlo vrátiť. Na významný potenciál kultúrneho dedičstva pre ďalší rozvoj Európy a jeho integrované využívanie poukazujú mnohé správy, z ktorých iniciatíva Európskeho roku kultúrneho dedičstva čerpá. Oceňujeme, že sa táto iniciatíva bude venovať najmä trom výzvam, ktorými sú kultúrna rôznorodosť, demografická zmena a trvalá udržateľnosť. V širšom diapazóne vyzdvihne hodnoty kultúrnej rozmanitosti Európy a možnosti medzikultúrnych dialogov. Zameria sa na regionálny a národný pohľad na kultúrne dedičstvo mnoho miestnych projektov sa bude môcť zviditeľniť na európskej úrovni. Oznámenie o roku poukazuje na veľký potenciál v oblasti stimulácie rastu pracovných miest a zároveň umožní osláviť významné udalosti a miesta v záujme vytvárania európskeho kultúrneho povedomia. Osobitne významné v tomto ohľade je, že v roku 2018 si pripomíname 100 výročie konca Prvej svetovej vojny, ako aj začiatok nového usporiadania Európy, ďalej 400 výročie začiatku 30-ročnej vojny a následne 370. výročie Vestfálskeho mieru, ktorý ukončil vojnu v roku 1648. Slovenské predsedníctvo sa teší na spoluprácu v tejto oblasti s členskými štátmi na pôde Rady, ako aj s Európskym parlamentom, najmä jeho výborom pre kultúra a vzdelávanie. Komisia zatiaľ nepredložila znenie tohto návrhu. Po jeho obdržaní slovenské predsedníctvo vynaloží maximálne úsilie na dosiahnutie čo najväčšieho posunu v rokovaniach na úrovni Rady Európskej únie. Našou ostatnou prioritou v oblasti kultúry bude téma stratégie v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahov. Úloha kultúry vo vonkajších vzťahoch Európskej únie sa stáva čoraz prominentnejšou a neodmysliteľnou súčasťou zahraničných vzťahov Európskej únie. Predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie veľmi víta zverejnené oznámenie komisie a vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o stratégii Európskej únie v medzinárodných kultúrnych vzťahoch a považuje ho za hodnotný príspevok k reflexii miesta a významu kultúry vo vonkajších vzťahoch únie. Rada túto tému radí medzi svoje najvyššie priority dôkazom čoho je akcentovanie danej otázky v rámci pracovného plánu pre kultúru od roku 2008 s cieľom vytvoriť strategickejší prístup. Osobitne nás teší, že v navrhovanej stratégii sa zohľadnili kritériá a zásady, ktoré si rada stanovila v predchádzajúcom období, napríklad v záveroch Rady z novembra 2015 o úlohe kultúry vo vonkajších vzťahoch únie. Vzhľadom na vysokú dôležitosť, ktorú pripisujeme téme stratégie v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahoch, Slovenské predsedníctvo plánuje k tejto otázke usporiadať politickú diskusiu ministrov kultúry počas zasadnutia novembrovej rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, vážené dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšiu diskusiu s vami. Thank you so much, uh, dear. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Ďakujem za predstavenie vašich priorít. Sú v súlade s našimi prioritami. Dúfam, že budeme spolu dobre spolupracovať. Nech sa páči, teraz poprosím pána ministra Plavčana. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem za slovo. Na úvod mi dovolte poďakovať sa vám za privítanie na pôde Európskeho parlamentu. Je mi veľkou cťou, že vám môžem predstaviť náš program a priority slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti vzdelávania, mládeže a športu. V súlade s cieľmi národného programu je hlavnou ambíciou slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania, mládeže a športu podpora a rozvoj talentu Budúcnosť Európy závisí od jej obyvateľov. V dnešnej dynamickej spoločnosti je preto nevyhnutné upriamiť pozornosť na rozvoj ľudského potenciálu. Slovenské predsedníctvo je presvedčené, že práve podpora a rozvoj talentov sa odrazí vo zvýšenej konkurencieschopnosti, posilnenej sociálnej inklúzii spoločnosti, ako aj v osobnom rozvoji každého jednotlivca. Talent je nepochybne aj hybnou silou pre vývoj, inovácie a ekonomický rast. Priority slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania nadvezujú na ciele strategickej iniciatívy, nový program v oblasti zručnosti pre Európu pod hlavičkou, ktorej sa budeme venovať podpore zručností nevyhnutných nielen pre zvyšovanie zamestnateľnosti, mobility, konkurencieschopnosti, ale aj kompetencií nevyhnutných pre život a aktívnu participáciu spoločnosti. Rokovaním o odporúčaní Rady o záruke získavania zručností budeme sledovať zvýšenie úrovne vzdelávania dospelých, vrátanie ich digitálnych, podnikateľských a ďalších zručností. V rámci revízie EQF e sa zameriame na zlepšenie vzájomnej porovnateľnosti získaných kvalifikácií, ktoré obsahujú vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre každého občana Európskej únie. V neposlednom rade sa budeme venovať aj agende modernizácie vysokoškolského vzdelávania a digitálnym zručnostiam. Prierezové moto podpora a rozvoj talentu bude hlavnou témou ministrov počas politickej diskusie na zasadnutí Rady pre vzdelávanie 21. novembra 2016 v tomto roku. Predchádzanie radikalizácii je kľúčovou súčasťou boja proti extrémizmu a v tejto súvislosti je neodmysliteľná efektívna spolupráca v rámci Európskej únie inkluzívne vzdelávanie, či už formálne alebo neformálne, ktoré podporuje rozvoj občianskych a sociálnych kompetencií a takisto kritického myslenia a kultúrneho povedomia je najlepšou záchrannou sieťou proti sociálnemu vylúčeniu a tak aj zvýšenému riziku radikalizácie. Sme si vedomí, že v tejto oblasti je v mnohých členských štátoch Európskej únie stále priestor na zlepšenie a zefektívnenie spolupráce všetkých relevantných aktérov. V nadväznosti na oznámenie Európskej komisie o podpore prevencie radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu pripraví slovenské predsedníctvo Rady závery, ktoré okrem iného vyzdvihnú úlohu vzdelávania a práce s mládežou pri prevencii radikalizácie a extrémizmu. Cieľom záverov Rady bude reagovať na navrhované opatrenia komisie zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania, rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií, podporu spoločných európskych hodnôt prostredníctvom vzdelávania a rozvoj kritického myslenia a podporu inkluzívnych, otvorených a odolných spoločenstiev a oslovovanie mladých ľudí. V súvislosti s výzvami, ktoré zo sebou prináša neutichajúca migračná vlna, sa vyjadrime aj akčnému plánu integrácie štátnych príslušníkov tretich štátov, ktoré nedávno zverejnila komisia. V ňom sa navrhuje viacero nástrojov v oblasti vzdelávania, mládeže a športu. Na jeseň sa budú konať zaužívané zasadnutia generálnych riaditeľov. Hlavnými témami budú agenda modernizácie vysokoškolského vzdelávania so zameraním na príspevok inštitúcií vysokoškolského vzdelávania k regionálnemu rozvoju a inováciám, efektívna tvorba politík a efektívne využívanie zdrojov vo vzdelávaní, prehľad o implementácii záväzkov členských štátov v rámci Európskej aliancie pre učňovskú prípravu a podpora excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave. Napokon by som rád vyzdvihol, že hlavné mesto slovenského predsedníctva bude komplexne rozvíjane počas vlajkovej konferencie o podpore a rozvoji talentu, ktorá sa uskutoční 12. a 13. septembra. Počas tejto konferencie sa podpore a rozvoju talentu budeme venovať na všetkých stupňoch vzdelávania, ako aj v oblasti vedy, techniky a umenia. Konferencia sa zameria na podporu a rozvoj talentov z troch hlavných uhlov. Prvým bude inklúzia, to znamená umožnenie objavenia, rozvíjanie a podpora talentu všetkých detí bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické a kultúrne pozadie. Druhým bude práca s talentovanými jednotlivcami zameraná na vyučovacie metódy a vzdelávacie aktivity, ktoré budú v plnej miere využívať potenciál talentovaných detí. Tretím bude identifikácia a objavenie talentu u všetkých detí na účely podpory tých, ktorých nadanie, zručnosti a schopnosti sa ešte neprejavili. V oblasti mládeže sa téme podpory a rozvoja talentu budeme venovať zo širokého uhla pohľadu. Poukážeme na význam odhaľovania a rozvíjania talentu a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci, a, mla, a takisto s mládežou. Prostredie práce s mládežou musí byť zaujímavé, atraktívne a reflektujúce nové trendy, potreby a očakávania mladých ľudí, inak môže hroziť pokles angažovanosti a participácie mladých ľudí. Zámeny v životnom štýle mladých ľudí si vyžadujú aj zavádzanie nových foriem práce s mládežou, čiž offline prostredí alebo na internete. Slovenské predsedníctvo bude iniciovať prijatie záverov Rady s názvom Nové prístupy v práci s mládežou v záujme rozvoja potenciálu mladých ľudí. Na úrovni členských štátov potrebujeme intenzívnejšiu výmenu skúseností, pretože táto téma je síce vysoko aktuálna, avšak chýbajú konkrétne príklady a väčšia informovanosť. V tomto zmysle pripravujeme okrem politických dokumentov aj praktickú výsmenu skúseností medzi členskými štátmi spoločne s nasledujúcim maltským predsedníctvom. V rámci 5. cyklu štrukturovaného dialogu s mládežou sa predsednícke trio Holandska, Slovenska a Malty zaoberá témou kompetencií potrebných pre úspešný život mladých ľudí v rôznorodej prepojenej a inkluzívnej Európe. Pripravený na život – pripravený do spoločnosti. Nadväzne na konzultačný proces sa bude v októbri konať Európska konferencia mládeže eh, na východnom Slovensku v Košiciach. Výstupom z konferencie budú odporúčania, ktoré budú prediskutované na zasadnutí Rady pre mládež. Na konferenciu bude nadväzovať zasadnutie generálnych riaditeľov pre mládež, ktorého ústrednou témou bude podpora a rozvoj talentu mladých ľudí. Počas stretnutia plánuje Európska komisia vyvolať e, diskusiu na tému priorít pre novú stratégiu Európskej únie pre mládež na roky 2019 až 2027. V rámci tejto témy zároveň Európska komisia predstaví doterajšie zistenia z hodnotenia súčasnej stratégie v jej polovici a slovenské predsedníctvo má v úmysle začať diskusiu o budúcich prioritách a podobe politiky mládeže v Európskej únii po roku 2018. Slovenské predsedníctvo plánuje v čo najväčšej miere pracovať medzisektorové, keďže práve oblasť mládeže je tá, ktorá si takúto spoluprácu vyžaduje politika mládeže nielen súčasťou agendy ministerstiev, zodpovedných primárne za túto problematiku. Uvedomujeme si, že rôzne iné sektory a politiky významne ovplyvňujú kvalitu života mladých ľudí. Oblasť športu. V oblasti športu sa zameriame na jeho pozitívnu stránku, preto sú našimi prioritnými témami športová diplomacia, a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu v súčasne so spoločným programom predsedníckého tria. Naša agenda v oblasti športu má jedno menovateľa a tým je rozvoj ľudských zdrojov v športe. V rámci agendy pracovnej skupiny pre šport otvoríme aj aktuálne témy, akými sú napríklad vyhodnotenie implementácie druhého pracovného plánu Európskej únie e pre šport na obdobie 2014 až 2017 a príprava možného tretieho plánu na ďalšie obdobie. Tu vidím súvis aj s prácou vášho výboru, keďže pripravujete správu o integrovanom prístupe k politike športu prostredníctvom prístupnosti, bezúhodnosti a dobrého riadenia. Dopad športu na osobný rozvoj bude nosnou témou diskusie ministrov počas zasadnutia Rady pre šport, v rámci ktorej nadviažeme na otázky rozpracované v rámci Európskej únie už v roku four počas Európskeho roka vzdelávania prostredníctvom športu Prioritné témy slovenského predsedníctva budeme rozvíjať počas konferencie Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu, ktorá sa uskutoční budúci týždeň v Bratislave za účasti širokého spektra aktérov členských štátov Európskej únie, renomovaných expertov z tretich krajín či úspešných svetových a slovenských športovcov a olimpionikov. Na konferenciu bude plynule nadväzovať neformálne stretnutie riaditeľov športu, počas ktorých počas ktorého sa budú naše prioritné témy pozrieme z pohľadu vládneho sektora. Ďalej by som chcela rámcovo spomenúť otázku dopingu. Považ, pokladám za dôležité, aby v oblasti boja proti dopingu postupovala Európska únia jednotným a silným hlasom. A takisto aj počas slovenského predsedníctva prebehne aj Európsky týždeň športu, pod záštitou slovenského predsedníctva sa slávnostne otvorí a bude konať e, tento týždeň v Košiciach v septembri tohto roka za účasti komisára pána Tibora Navračiša a ďalších významných hostí. Pri tejto príležitosti by som vás taktiež rád informoval, že zasadnutie Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport pod vedením slovenského predsedníctva sa bude konať 21. a 22. novembra roku 2016 Ďakujem, teším sa na spoluprácu s vami všetkými a ďakujem za pozornosť. ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, s veľkým zájmom som si vypočula informácie o prioritách. Hovorili ste o mladých talentoch. Mm, ja som, ja sa tiež zúčastním na konferencii počas Európskeho týždňa športu. Komisi- náš výbor takisto pripravuje správu k tejto téme. Veľmi zaujímavé, čo ste hovorili o športovej diplomácii. Podobne nás zaujali aj informácie, pokiaľ ide o sociálnu integráciu integráciu príslušníkov tretích eh, krajín, kde chcete ponúknuť väčší priestor študentom, vedcom a tak ďalej. Takže teraz hneď udelím slovo našim koordinátorom Konia Feraja, kamera Trúpel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ja vám chcem poďakovať v mene EPP za predstavenie e, vašej, vašich priorít na nadchádzajúceho pol roka. A niekoľkým bodom by som sa rada venovala pán minister Maďarovič. Vy ste hovorili o tom, že audiovizuálna, e, alebo smernica o audiovizuálnych mediálnych službách e, je pre vás prioritou, rovnako je to aj pre nás vo výbore. Chcete vypracovať stanovisko rady veľmi rýchlo, no a my sme dnes uskutočnilo sa tu dnes na výbore hlasovanie na túto tému a to, že z aktu o prístupnosti audiovizuálne služby sme chceli vyňať a nariadenie o prístupnosti e, by malo byť súčasťou zase e, smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Je dôležité, e, že to je špecifická smernica a špecifické nariadenie, ktorá v oblasti prístupnosti pre ľudí s, postihnutím je veľmi dôležitá a to je dôležité, aby to bolo jasne e, ošetrené. A ja sa chcem spýtať, ako pri konferenciách na úrovni rade budete vplývať na to, aby oblasť e, prístupnosti bola opäť zaradená do smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Komisia odtiaľ e, vyňala, bežia už nejaké dohody s komisiou, aby si nás mohli podporiť na tejto ceste. No a pre nás je tiež dôležité vedieť, aký, aké stanovisko máte k tomuto bodu. Ja myslím, že práve v oblasti smernice o audiovizuálnych mediálnych službách eh, musíme nájsť eh, dobrú, eh, dobré riešenia ochrany mládeže, ochrany spotrebiteľov, rovnaké prostriedky pre všetkých, ktorí sú, sú na trhu, ktorí sú aktívni v tejto oblasti k téme programov Erasmus a šport. V priebehu nadchádzajúceho poroka pán minister Plavčan nás čaká revízia tiež v našom výbore programov o tom, ako prebiehajú, ako sú príjmané. A otázka ako počas vášho predsedníctva sa budete zaoberať témou zjednodušenia programov a ľahšej, ľahšieho prístupu pre používateľov programov. My z toho, čo sme e, doteraz počuli na e, vypočutiach a podujatiach e, od príslušných ktorou teda aj vzdelávacích inštitúcií, je tu pre jednotlivé inštitúcie. Stále sa stretávajú s pomerne komplikovanými postupmi. Myslím, že potrebujeme prepracovanie programov v zmysle zjednodušenia aj pre menšie projekty a menšie organizácie. A ďalej posledná otázka aké je vaše stanovisko k tomu, že prostriedky pre program Euro for Citizens eh, hovorí sa o tom, že 25%, 25% eh, boli skrátené. Teda, no my eh, sme podporili a s Brexitom ešte podnetil diskusiu o tom, ako priblížiť Európu občanom. Náš výbor neustále žiada, aby práve tento program a jeho prostriedky neboli krátené, ale aby stretávanie ľudí aj mimo programu Erasmu, mimo škôl muselo byť vytvorené. My musíme vytvárať možnosti aj pre občanov. Hmm, stretnutia za konfrontácia s európskymi témami a to cezhraničným spôsobom. Takže to je moja otázka. Aký máte na to názor, aby ste nás aj dlhodobo dokázali podporiť v našom boji, aby v tomto, tejto rozpočtovej položke, tejto rozpočtovom riadku sme mali väčší manevrovací priestor pre propagáciu Európy prostredníctvom stretávania ľudí. Ďakujem pekne. Petra Kamer Evert. Áno, ďakujem veľmi pekne. Aj v mene sociálnych demokratov veľmi Ďakujem za predstavenie vašich priorít počas vášho predsedníctva. Vy ste predstavili skutočne veľmi veľa tém a myslím, že sa dá povedať, že to je veľmi ambiciózny cieľ, ktorý ste si stanovili, čo všetko chcete spracovať a dosiahnuť v budúcom v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch a myslím, že môžeme vám zaželať len veľmi veľa úspechov. Ja sa chcem obmedziť na smernicu o vizuálnych mediálnych službách. Ja som jednou zo spravodajky, okrem Sabine Verhaen a samozrejme naša práca v parlamente eh, v nadchádzajúcich 6 mesiacoch v tejto oblasti bude veľmi intenzívna a preto ja sa teším, že aj vy počas vášho predsedníctva to považujete za jeden z ťažiskových bodov a ste ochotní a pripravení aj na rade zasadiť sa za to, aby čo najskôr bolo prijaté spoločné stanovisko. Ja som veľmi rada, že budete úzko spolupracovať s malckým predsedníctvom, ktoré sa ujme predsedníctva 1. januára a veľmi sa teším na dobrú spoluprácu so slovenským predsedníctvom rady, pretože myslím, že nám všetkým musí záležať na tom, aby návrh komisie čo najrychlejšie a aj najdôkladnejšie sme dokázali spracovať, aby sme dospeli nejakému výsledku, pretože myslím, že čas v technickom vývoji a rozvoji nestojí a treba postupovať rýchlo, aby sme našli riešenie, ktoré obstojí aj v budúcnosti. Vy ste hovorili o lineárnych, nelineárnych službách. To pre spotrebiteľov už nie je v podstate žiadny rozdiel a preto si treba klásť otázku, ako chceme rozlišovať medzi lineárnymi a nelineárnymi službami, ako eh, to zruší trochu ešte viac, ako to navrhuje doteraz komisia, tak aby sme skutočne vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých eh, účastníkov a dúfame, že nájdeme riešenie, ktoré bude aktuálne nadchádzajúcich 10 rokov, pretože aj to musí byť cieľ, aby sme boli pripravení na budúcnosť a naše riešenia všetci, alebo teda nikto z nás nedokáže predpovedať technické novinky, technický vývoj, minimálne nie detálne, ale myslím, že musíme sa snažiť o to, aby sme o 5 rokov nemuseli si klásť rovnaké otázky a nemuseli tvrdiť, že smernica je teraz zastarala a treba sa opäť zamýšľať nad tým, ako ju opätovne zmodernizovať, ako ju opätovne aktualizovať. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby v tejto oblasti, oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany mládeže, ale aj v jasných podmienkach produkcie a šírenia audiovizuálnych mediálnych služieb a médií a e, v zmysle udržania mediálneho pluralizmu a rôznorodosti v Európe. To je dôležité, to je naša snaha, aby sme sa e, snažili hľadať riešenia, e, ktoré budú pripravené na budúcnosť. Za to veľmi pekne ďakujem. A za to, že chcete na tom pracovať, spolupodielať sa. My odvedieme našu prácu tak, aby sme e, čo najrychlejšie e, postupovali k Erasmus+. Plus. To je tiež samozrejme téma, ktorá v najbližšom čase nás bude veľmi intenzívne zamestnávať. Sabine Ferhajen už na to poukázala. Ehm, my ehm, hovoríme s mnohými, ktorí by mali eh, sa podielať na týchto eh, programoch a Európsky parlament stále hovorí, že chceme zjednodušenie programov, zjednodušenie alebo lepší eh, prístup aj identifikáciu alebo uznanie starých projektov Ritual Comenius Leonardo da Vinci. To je veľmi náročné a myslím, že musí to byť pre nás všetkých veľká snaha, aby tento projekt, tento úspešný projekt Erasmus Plus a jeho podprogramy aby mali dostatočné finančné vybavenie, ehm, lepšie viac ako doteraz, a treba zajistiť, aby prístupnosť ehm, bola zlepšená. na to sa veľmi tešíme. Tešíme sa na ehm, diskusiu a dúfame, že aj v rade získame podporu, možno nie v tomto programovom období, ale minimálne v tom nadchádzajúcom, by sme mali presvedčiť radu o tom, že e, je to veľmi dôležitý program, pre mladých, ale aj staršie generácie dáva im možnosti vymieňať si skúsenosti, informácie a rada by mohla trochu hlbšie siahnuť do vačku a prioritu tomuto programu a tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pridržajme sa tlačníckého času. Pani Trúpel, ďakujem veľmi pekne za prezentácie a prehľad toho, čo plánujete počas predsedníctva. Mám dve otázky. Poprvé, k ABMS. Vy ste sa dotkli otázky, že ste za návrhy komisie, pokiaľ ide o ochranu maloletých a jedným z návrhov komisie je ochrana maloletých a to, že tie platformy by mali byť e, v rámci e, kontextu smernice, takže ja sa pýtam, že či to podporujete. A potom, pokiaľ ide o Erasmus+, plus, Kreatívna Európa, Európa pre občanov, minulý týždeň v Štrásburgu parlament, pokiaľ ide o MMF, teda k tomu, pokiaľ ide o, to, o tú priebež, priebežnú revíziu MFF, um, parlamente bolo povedané, že potrebujeme, aby, pokiaľ ide o tieto tri programy, aby bol e, rozpočet navýšený. A preto by som sa rada pýtala, spýtala, či vy ako slovenské predsedníctvo ste pripravení takéto niečo podporiť a zároveň by som e, sa ešte e, podporila to, čo povedala Petra. Kdekoľvek som v Európe, či v Nemecku, odkiaľ pochádzam, opätovne počúvam, že mm, záujem ľudí o mm, program Erasmus alebo teda o ďalšie podštruktúry programu a programu Kreatívna Európa. Všetci sa stiažujú, pokiaľ ide o žiadosti, že sú príliš komplikované. A ja sa pýtam, ste pripravení spolupracovať s nami a zatlačiť na komisiu? Potrebujeme totiž zmenu na to, aby sme uľahčili život ľuďom, aby sme e, zľahčili aj tieto aplikácie, tieto žiadosti, pretože chceme sa nakontaktovať na rozličné skupiny v rámci spoločnosti a pokiaľ sú tieto frustrované a um, jednoducho nedokážu žiadať o účasť na týchto programoch, tak to naozaj nepomáha tomu, aby aj oni mohli sa zúčastňovať na európskych myšlienkach. Takže preto sa pýtame, ja viem, že teraz prebehne rozpráva, vyhodnotenie všetkých veľkých programov, ale naozaj tá zmena sa žiada. Ďakujem veľmi pekne. E, myslím si, že teraz poprosím, aby zareagovali naši hostia, pani ministri, nech sa páči, a potom poprosím ďalších pánov poslancov, pán minister Maďariš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem za názory, madame Verhaen, madame Kamervert aj madame Frippel, ktoré sa týkali predovšetkým smernice o audiovizuálnych a mediálnych službách. A nenadarmo som spomenul, že som bol aj pri tej druhej revízii smernice, pretože akokoľvek dokonalú smernicu príjmeme, tie zmeny v tejto oblasti sú také rýchle, že si myslím, že budeme radi, to hovorím madam Kamervert práve, budeme radi, ak tá tretia smernica bude mať znovu aspoň tú životnosť 10 rokov. Jednoducho tento, táto oblasť je veľmi dynamická. V roku 2006-2007 sme nedokázali predvídať tie zmeny, ktoré sa dejú dnes. Ale k tým otázkam. Tým, že e, chceme usporiadať aj predsedníckú konferenciu s témou ochrany maloletých, tak tým dávame najavo, že je to e, pre slovenské predsedníctvo naozaj jedna z tých najdôležitejších tém alebo cieľov revízie smernice. Samozrejme, že ako predsedajúca krajina a musíme zohľadňovať pozície členských štátov, ale E, zvýrazňujeme naozaj pre nás dôležitosť e, regulácie v tejto oblasti, regulácie, ktorá by sa týkala nielen televíznych služieb, ale aj spomínaných platformiem. Takže e, názor Slovenska ako predstavujúcej krajiny je, že sme za, veľmi výrazne sme za ochranu maloletých, aj z tých dôvodov, ktoré som povedal, že ide samozrejme o dnes najpočetnejšiu divácku skupinu a zároveň najzraniteľnejšiu. Myslím si, že máme povinnosť ich chrániť. E, o to skôr, že z okolností ráno som pozeral na BBC e, zverejnený prieskum, že e, najviac mediálnych obsahov ľudia dnes prijímajú cez smartfóny, už nie cez televíziu. A samozrejme mladá generácia rovnako. To znamená, že my musíme do tej ochrany zahrnúť aj platformy, nie len služby na požiadanie, ale aj um, také platformy ako YouTube a podobne. Rovnako dôležitá, Madame Verhajen, je pre nás aj otázka prístupnosti. tam samozrejme musíme akceptovať, že boli v súčasnosti vyňaté z revízie smernice požiadavky prístupnosti, vzhľadom na fakt, že komisia predložila v decembri e, návrh Európskeho aktu o prístupnosti, ktorý zahrňa aj audiovizuálne mediálne služby a tento raz, teraz sa prerokúvajú tieto otázky v rámci pracovnej skupiny spadajúcej pod Radu pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Ak však počas rokovaní o tom spomínanom akte príde k vylúčeniu audiovizuálnych služieb, určite budeme sa snažiť príjmeť komisiu, respektive spolupracovať s komisiou na vyriešení toho legislatívneho vákua, ktoré by tu vzniklo a to znamená toho, čo sa týka požiadaviek na prístupnosť audiovizuálnych služieb pre postihnutých ľudí. A e, určite v takom prípade sa bude uvažovať o zahrnutí prístupnosti práve do revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Ďakujem. Nech sa páči, prosím pána ministra Plavčana. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Pokúsim sa odpovedať spoločne e, pani poslankyni Verhajenovej, pani kam, e, poslankyni Kamervertovej a takisto aj pani poslankyni Trpelovej. Áno, Erasmus Plus patrí medzi najúspešnejšie projekty Európskej únie ako takej pokiaľ si dobre pamätám štatistiky, tak vďaka tomuto programu už vycestovalo asi 3 milióny mladých ľudí a myslím si, že tie dopady tohto programu sú naozaj obrovské, pokiaľ ide o Európsku úniu ako celok. A pokiaľ ide o návrhy, ktoré sme od pani poslankyne dostali, aby sme sa pripojili k téme navýšenia rozpočtu, tak samozrejme slovenské predsedníctvo podporuje navýšenie rozpočtu na tento program práve preto, že predstavuje jeden z najúspešnejších projektov, ako som už uviedol. Pokiaľ ide o administrovanie tohto projektu, tak je potrebné si uvedomiť, že tento projekt zahrňa v podstate sedem programov, ktoré boli kedysi jednotlivé. Je to pomerne veľmi náročný administratívny program a napriek tomu na jeho administráciu sa už teraz využíva 16 e, elektronických nástrojov, Uvedomujem si, že používanie týchto elektronických nástrojov na administráciu tohto programu na jednej strane síce veľmi zredukovalo papierovú podobu administrovania e, tohto programu, ale zároveň aj e, používanie týchto nástrojov je pomerne náročné z hľadiska času a aj chybovosti Eh, je potrebné využiť práve to, že sa eh, približujeme, v budúcom roku to bude polovica tohto programu a už národné kancelárie, ktoré zúradovávajú tento program, tak eh, pripravujú analýzy, analýzy administrácie a, nedostatkov, s ktorými sa stretávajú pri administrácii tohto programu a predpokladám, že v priebehu budúceho roka bude možné potom eh, pristúpiť aj k eh, nejakým redukciám administratívy. To sa týka nakoniec aj prihlášky, ktorá tu bola zmienená eh, pani Verhajenovou a takisto aj predpokladám, že by malo dôjsť aj k niektorým iným ďalším zjednodušeniam administrácie toho programu. Nepredpokladám to teda v prípade prihlášky, ale aj v ďalšej administrácii, vykazovania a podobne. Ďakujem veľmi pekne. Grácie. Ďakujem veľmi pekne za vaše reakcie. Teraz pôjdeme po rečníckom zozname. Pán Zdrojevský. To je náš správodajca pre rozpočet, čiže nelahká úloha. A my sme samozrejme za to, aby rozpočet na kultúru narastal. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, vážení páni ministri, ja si veľa slubujem od slovenského predsedníctva. Moje očakávania sú veľké. Ja viem, že pre Slovensko sú kultúra a vzdelávanie veľmi dôležité. Preto som optimistom, pokiaľ ide o budúce výsledky predsedníctva. Dve otázky mám. Predsedníctvo mm, predsednícky čas je časom, kedy môžete podporiť, propagovať vašu krajinu v Bruseli či doma na Slovensku môžu prebehnúť rôzne podujatia, ktoré môžu pozitívne prekvapiť Európu. Čo ste pripravili v tomto ohľade? Aké kultúrne podujatia ste pripravili? Kde vám môžeme pomôcť možno propagovať takéto podujatia? Druhá otázka, respektíve návrh pre ministra kultúry v roku 2012 vypukol požiar a e, kaštiel Krásna hôrka vtedy zhorel, pretože celá strecha zhorela, niektoré, niektoré artefakty boli zničené. Ja viem, že nie je ľahké získať prostriedky na to, aby došlo k renovácii. Je to, bol to nádherný kaštiel. E, komisia škrtá a škrtá potenciálne, potenciálne príspevky na obnovu um, objektov, ktoré ktoré podľahli podobnú, podobnému osudu, napríklad počas zemetrasení a tak ďalej. Ja si myslím, mali by sme eh, vziať do úvahy to, čo sa udialo v Krásnej hôrke. A preto vieme, že potrebujeme rezervu, musíme konať rýchlo, efektívne, aby sme mohli reagovať na takéto nešťastné udalosti. Ja naozaj držím palce. Sám som bol ministrom a ja viem, že vy ste rukou vysokokvalitného kvalitnej práce. Ďakujem veľmi pekne. Bardzo Ďakujem veľmi pekne. Bolo to naozaj veľmi príjemné vás počúvať. Chcem sa pýtať, spýtať pána ministra Plavčana. Počas prezentácie ste hovorili o podpore talentu? To je taká prírezová otázka. Mohli by ste nám dať viacero podrobností, akým spôsobom budete tieto priority implementovať? Deti e, sú obeťami rôznych nerovností už od ranného veku. Akým spôsobom chcete proti tomu bojovať? Druhá otázka je podrobnejšia. Hovoríte o revízii um, rámca pre kvalifikácie v Európe. Čo presne máte na mysli? Aké, ako presne budú vyzerať vaše kroky v tejto oblasti? Predsednička, ďakujem veľmi pekne, pani Šojdrová. Ďakujem, ja sa veľmi... Ďakujem veľmi pekne, ja som veľmi rada, že sú tu slovenskí ministri e, z krajiny, s ktorou máme toľko spoločného. Ja sa na vás chcem obrátiť, pani ministri, s niekoľkými otázkami a pripomienkami, najskôr e, pánu ministrovi kultúry Nebudem sa vrácať k audiovizuálnej smernici, ktorú ste opísali veľmi dobre a k tej vízii, ktorú sledujete. Ja by som sa chcela zamerať aj na Európsky rok kultúry, ktorý ste tu správne zdôraznili. A myslím, že tak ako povedal kolega Zdrojevský, čo chcete predstaviť nového, tak myslím, že ten Európs, Európsky rok kultúry je taká výzva, ktorú treba pripravovať v čas a prostriedky na mnohé akcie budú smerovať tiež z programu Kreatívna Európa. Ja by som vás chcela požiadať, aby ste sa zamerali na to, aby ten rok 2018 bol pripravovaný práve so zameraním na možnosti finančnej podpory konkrétnych akcií a aktivít, tak aby ten výsledok skutočne oslovil občanov v Európe a zdôraznil kultúrne dedičstvo Európy ako takej. Čím skôr sa začne s touto prípravou, tým lepšie. Jednotlivé krajiny, jednotlivé akcie budú pripravené a myslím, že je to dôležité no, začať čo najskôr. Takže toto je moja výzva pre vás a k pánu ministru Plavčanovi. E, ja ďakujem aj za predstavenie vašich priorít. Ja myslím, že teraz tento pol rok skutočne začínate pracovať s tou novou agendou zručnosti, ktorá je veľmi ambiciózna a na radu pripadajú dve odporúčania, či už je to európsky rámec kvalifikácií alebo e, odporúčanie pre zavedenie záruky pre získavanie zručnosti sú to dve revízie a jeden úplne nový materiál. Ja teraz nechcem vedieť detaily, ale len upozorňujem na to, e, že toto je veľká úloha, ktorou sa budete musieť zaoberať a tej agende nových zručností vidím jednu otázku, ktorú by som vám Eh, rado, rado položila v tom poslednom bode, ktorý je zameraný na uznávanie alebo identifikácie zručnosti absolventov vysokých škôl. Tam sa úplne zabúda na bolonský proces. Ja by som vás chcela požiadať a poprosiť, aby ste sa zamerali aj na toto, pretože bolonský proces eh, to Európu spája, spája to európsky vysokoškolský priestor, my ho potrebujeme zlepšovať, nemôžeme na to zabúdať, keď chystáme nový dokument Európsky parlament sa tejto agende bude venovať. My budeme k tomu predkladať aj našu správu a v každom prípade budeme chcieť, aby táto agenda bola, povedzme, ešte zlepšená, tak aby bola skutočne funkčná, pretože myslíme, že pre budúcnosť Európy, pre lepšie vzdelanie, pre zamestnateľnosť je to veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Šmol, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem pridať do radov optimistov, mojich kolegov, ktorí hovorili o tom, že slovenské predsedníctvo bude úspešné. Ja nakoľko poznám obidvoch pánov ministrov už niekoľko rokov, tuším sedemnásť, tak eh, a o tom, čo hovorili, tak si myslím, že práve oni sú rukou toho, čo tu predostreli, že to bude aj splnené. Veľmi oceňujem e, pána ministra kultúry, ktorý zdôraznil úlohu kultúry práve v súčasnej Európe, pretože ako keby sme pri každodenných ťažkostiach, ktoré máme, zabudli na tú každodennú kultúru, ktorá je zabudli sme sa správať a zabudli sme na to, že liekom práve na extrémizmus a všetky formy e, intolerancie je práve kultúra tá každodenná, ktorej sa treba venovať. Takže práve v pánovi ministrovi Maďaričovi vidím takú záruku osobnú, že aj tú úlohu kultúry, ktorú tak zdôrazňoval, takže v decembri povieme si, že určite sme urobili kročík dopredu. Pán minister, máš moju veľkú dôveru a určite aj moji kolegovia. Čo sa týka pána eh, profesora Plavčana, oceňujem, že zdôraznil práve politiku mládeže. Ja som bola na niekoľkých konferenciách, ktoré mladí ľudia organizovali a mi tak bolo smutno, pretože nás europoslancov nemal kto prísť medzi mládež. Ja som vycestovala až do Štrasburgu a mladým ľuďom, dnešným mladým ľuďom, ktorí majú skutočne veľké vedomosti, široký rozhľad, treba dať zelenú. Treba ich podporovať a oceňujem, že bude aj konferencia v Košiciach, v meste, v ktorom bývam. Veľmi rada sa tam zúčastním a pevne verím, že to, čo povedal minulý týždeň pán premiér Robert Fico v Štrasburgu, že chceme robiť transparentnú politiku, chceme robiť politiku pre občana, tak tam je niekde východisko, aby sme otvorili cestu práve mládeži. Mala som aj otázku na pána Plavčana, čo sa týka práve podpora a rozvoj talentu, ale to už otázku položila moja kolegyňa z Poľska, tak teším sa na odpoveď. Ďakujem pekne a držím palce. Ďakujem veľmi pekne. Pani Evans. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi e, za vašu prezentáciu. Ja som veľmi rada, že zdôrazňujete kultúrnu rôznorodosť, ktorú zdôraznil vo svojej prezentácii pán minister Maďaríči a rada by som upozornila na menšinové jazyky, pretože vy ste mohli hovoriť svojim jazykom v parlamente. Ja som z Walesu, ale nemôžem hovoriť po walesky, pretože to nemá, nie je plnohodnotný úradný jazyk. Takže to keď hovoríme o angažovanosti, o inklúzii, tak otázka menšinových jazykov skutočne musí byť zohľadnená, pretože ak chceme sa angažovať s ľuďmi, tak musíme používať doslova ich vlastný jazyk. No a druhá vec je taká širšia. Týka sa to jedného z troch princípov vášho predsedníctva a to je dosahovanie hmatateľných výsledkov a preukazovať európskym občanom, že spoločné európske projekty majú praktický dopad na zlepšovanie kvality života. Ako som povedal, ja som z Walesu vo Veľkej Británii. A nedávno e, veľká časť populácie Walesu hlasovala za vystúpenie z EÚ. E ja som e, bola za to, aby sme zostali, pretože po všetkých hľadiskách je Walesu v EÚ lepšie Avšak referendum sa uskutočnilo a väčšina e, sa rozhodla opustiť e, Európsku úniu a Veľká Británia plánuje svoj odchod. Prepojenie z, e, prepojenie z EÚ ukáže ľuďom, ako EÚ vplýva na ich každodenný život. To je kľúčová otázka. A v mnohých častiach krajiny sa nám nepodarilo toto ľuďom ukázať. Má to rôzne dôvody a myslím, že to je skutočne obrovský problém pre celú EÚ, samozrejme, ale hlavne e, pre prácu tohto výboru, kde hovoríme o mladých ľuďoch, e, ktorí je skutočne o vývoj a o budúcnosť Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja zdieľam to, čo ste povedali, pán Žulo. Ministre... Ďakujem veľmi pekne. Vážení pani ministri, ja, a, moja otázka sa týka témy prístupnosti. Viete, že parlament, Európsky parlament, je veľmi citlivý k otázkam práv ľudí s postihnutím a hlavne prístup k kultúre pre zrakovo postihnutých. Vo februári 2016 sa sme prijali uznesenie a vyzvali a pripomenuli sme Európska únia prijať Marakešskú dohodu, ktorá uľahčuje prístup pre slabozrakých alebo slepých táto zmluva sa zatiaľ e, nepoužíva, pretože ju blokuje Rada. Kanada je posledná krajina, e, ktorá tento text ratifikovala a ja spolu s ďalšími kolegami e, požujem, že je veľmi veľká škoda, že Európska únia dosť rýchla v tomto procese ratifikácie. No a ja by som chcel ešte pripomenúť, že Severná Kórea je Jednou z 20 krajín, ktoré sú na čele ratifikácie v týchto témach. A takže ja by som chcel položiť dve jednoduché otázky. Poprvé, rád by zaujímalo ma, či vaše predsedníctvo sa bude angažovať za odblokovanie tejto situácie, aby Európska únia čo najrychlejšie mohla ratifikovať túto dohodu. A ďalšia otázka, zaujímalo by ma, či v rámci reforiem autorského práva, čo je veľmi dôležitá reforma, bude pretože na na či budete uh, za, za tiež za podpísanie uh, e, Marakešskej dohody, pretože tá sa týka aj reformy autorského práva. Ďakujem pekne. A teraz sa uh, posledným rečníkom je pán Venta. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne, pani predsedajúca, vážení hostia. Ďakujeme veľmi pekne za náčrt vašich priorít. Uh, Osobne som veľmi rád, že jednou z vašich priorít je šport a športová diplomácia. Vítam aj to, čo ste uviedli, a síce, že šport je dôležitý aj z pohľadu sociálnej inklúzie utečencov. Som takisto veľmi rád, že hovoríte o objavovaní a podpore talentov. A ešte krátka otázka na pána Plavčana. Ako to vidím ja, tak e, samozrejme ide o vzdelávanie e, takýchto osôb, nielen pokiaľ ide o šport, ale aj e, ostatné oblasti. Môžete nám prosím dať nejaké um, príklady, pôjde o duálne vzdelávanie, aké skúsenosti máte, aké osvedčené postupy u vás máte, aký prístup si zvolíte, pokiaľ ide o podporu talentov mladých ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani, hovorí pani predsedajúca. Ja hneď odozdávam slovo váženým pánom ministrom. Ešte doplním dve otázky. Teda vidíte, aký obrovský záujem ehm, si vyslúžili vaše prezentácie. Tých tém je nespočetný rád. Ja sa ja teda sa teším na spoluprácu, najmä pokiaľ ide o AVMS. Chcem len pripomenúť, že my sme pripravení, ehm, teda v septembri, bude, mm, my budeme mať návrh správy v septembri, samozrejme bude prebehne intenzívna práca aj na tom, aby sme teda pracovali až do konca roka, alebo teda budúci rok a potom teda ehm, parlament, pozícia parlamentu to vtedy dozreje. Samozrejme rátame aj s podporou slovenského predsedníctva, najmä na témach teda level playing field, rovnaké podmienky pre poskytovateľov, ochrana maloletých a pokiaľ ide aj o nenávisné prejavy, hate speech, ale um, a takisto aj otázka prístupnosti. Ja si myslím, že to sú také tri otázky spomedzi iných, samozrejme, že, ale, ale najmä teda tu vnímam tú, tú syntoniu medzi nami a e, poprosím ešte samozrejme komisiu, potom pokiaľ ide o kultúrny, o kultúrny rok 2018, trošku nás trápi omeškanie návrhu zo strany komisie, ako ste vy správne povedali, že očakávame ten návrh a vieme, že potom samozrejme parlament a rada rozhodnú, ale v každom prípade vy, by, by, je, je dôležité, aby sme naplňali aj časový harmonogram. A potom ďalším problém je, že v rozpočte nie je ani euro. Takže my samozrejme e, sa budeme tomu venovať. E, Kolega, ktorý je spravodajcom pre, pre, pre rozpočet, vy samozrejme budete prítomní e, takisto na tých zasadnutiach. Poprosím vás, aby ste nás podporili. Nie je, nie je mysliteľné, aby po celom tom boji a samozrejme, samozrejme aj tá symbolická hodnota týchto miest je obrovská, ale ak sa pozrieme aj smerom, e, smerom na vonkajší svet, nielen v rámci Európy, a komisia do toho nevložila ani jedno euro. A keď teda a neexistuje, aby sme škrtali ešte existujúce programy. Jednoducho, ja, formál, ja formálne predkladám túto, túto tému a poviem to aj pánovi Jungerovi. Potom kultúrna diplomácia, ja budem spravodajkňou za náš výbor, budeme spolupracovať s hraničným výborom a chcem len povedať, parlament na to má obrovský záujem a podobne ako povedali kolegovia, pokiaľ ide o krízu, a ničenie kultúrneho dedičstva um, povedz, v oblasti stredo, Stredomoria. My sme sa stretli e, s komisiou v Štrásburgu. Teraz si overujem, s kým sme sa stretli. vždy sa mýlim, teda išlo o región Mašrek, e, išlo o región Mašrek, bol tam sírsky archeológ, ktorý je v exíle v Štrasburgu spoločne s expertom na dróny a na e, a teda 3D a e, prakticky čo robia, dobrovoľne drónmi vykonávajú dokumentáciu e, toho, čo sa deje, napríklad to, čo sa udialo v Palmyre pri útokoch, bohu, pretože bohužiaľ naozaj e, tam prebieha plienenie zo strany e, bojovníkov. Takže my, my by sme boli veľmi povďační, aby pán minister kultúry, aby, aby, aby teda podporil naše spojenectvo medzi parlamentom a radou, aby jednoducho sme mysleli na takéto naliehavé situácie a aby naozaj sa dochádzalo k rekonštrukcii, k, re, k renovácii um, takýchto miest. A chcem samozrejme apelovať na komisiu, aby, aby urýchlila prijatie smernice, pokiaľ ide o kultúrne artefakty um, a tak ďalej. Takže ja vás prosím, aby ste nám poskytli v tomto podporu, e, pokiaľ ide o oblasť vzdelávania. Pri športe samozrejme, tam sme odhodlaní, sme angažovaní, tiež budeme mať správu, urobili sme takisto aj správu k duálnemu vzdelávaniu, čiže naozaj e, a úplne na záver mm, ešte vám chcem povedať, nakoniec, pokiaľ ide o rozpočet. Erasmus je, povedzme, chránený, je tam viacero zdrojov, nie je dostatok, ale dobre, je tam, e, sú tam zdroje. Ale e- kreatívna Európa a Európa pre občanov, to je, tých, tých zdrojov je tam málo a programy nedokážu zareagovať na požiadavky a v rámci kreatívnej Európy vieme, že ide o 11 vybraných projektov. Ide aj o projekty, ktoré sú vynikajúce a v Európe pre občanov. Toto je rok, kedy, kedy, kedy, kedy naozaj by sme sa mohli venovať investíciám do budúcna a my teda budeme prezentovať implementačné správy ohľadne programov a ja si myslím, že to pomôže predsedníctvu a pomôže to aj komisii sa môcť orientovať priebežné hodnotenie, ktoré bude prezentovať v roku 2018. Čiže je to nové, je to, je to významné a parlament to chce takto robiť vo všetkých výboroch. Prepáčte, chcela som vám to, chcela som to tu pripomenúť, pretože máme spoločnú stratégiu a dúfam, že vás môžem poprosiť o vašu podporu, takže nech sa páči. Teraz už poprosím o reakciu eh, pán minister Maďarič najprv a potom pán minister Plavčan. Ďakujem za slovo a ďakujem predovšetkým za podnetné názory a otázky. Najprv chcem poďakovať eh, eh, priateľke poslankyni Smolkovej za podporu. Dúfam, že Eh, tak ako ja a ani ďalší eh, členovia vlády Slovenskej republiky nesklamú, ale samozrejme eh, myslím si, že sa to týka všetkých ľudí, ktorí sa podielajú na slovenskom predsedníctve. To, čo hovoril a na čo sa pýtal pán Bogdan Zdrojevský, svedčí o tom, že je hlbokým znalcom kultúry a špeciálne v Strednej Európe. Ja som mal tú čest s ním spolupracovať a bolo pre mňa v istom zmysle aj vzorom, určite aj v jeho zápase o financovanie e, kultúry. E, tá konkrétna otázka na tie kultúrne podujatia bez pochyby, e, tak ako sme hovorili o význame kultúrnej diplomácie vo vonkajších vzťahoch, tak pre predsedajúcu krajinu je kultúra príležitosťou na vytváranie tých vzťahov vo vnútri Európskej únii a samozrejme o to viac pre taký relatívne mladý štát, ako je Slovensko a do istej miery stále aj v Európskej únii štát neznámy. My si to uvedomujeme, pripravili sme veľmi široké spektrum rôznych a rôznorodých kultúrnych podujatí, či na Slovensku, alebo aj v zahraničí. Možno e, ste niektoré zaznamenali tu otvárací koncert 7. E, júla v Bruseli. A ja by som z tých vecí, ktoré máme pripravené, vypichol jedno podujatie, ktoré si obzvlášť cením ako príklad kultúrnej spolupráce medzi predchádzajúcim holandským predsedníctvom a slovenským predsedníctvom. Pred e, dvomi týždňami sme otvorili v jednom z veľmi moderných e, múzeí v Bratislave e, veľkú výstavu Joana Miro a avantgardného združenia Kobra, ktorú sme pripravovali s Holandskom. Otvárala túto výstavu holandská princezná a bol to pre mňa veľmi dobrý príklad našej veľmi dobrej spolupráce, pretože my sa snažíme v predsedníctve vo všetkých aspektoch nadvezovať na veľmi dobré holandské predsedníctvo. A len takýmto spôsobom potom dokážeme kontinuálne doťahovať, povedzme aj e, zmienenú smernicu, ktorú my dostávame v tom znení, ako ju predložila komisia na poslednej rade a mienime ju posunúť čo najďalej a zase spolupracovať v rámci trialógu a tria s malským e, predsedníctvom. A ešte zmienim aj to, že v septembri budem mať tú čest v Ríme, v Quirinále, e, otvoriť fantastickú výstavu slovenskej gotiky. Takže snažíme sa a ďakujem aj za tú výzvu smerujúcu ku Krásnej hôrke. Nebudem ostatných e, touto témou zaťažovať, ale bola to taká menšia kultúrna katastrofa na Slovensku a my oceňujeme pomoc susedných štátov, osobitne aj Českej republiky, ktorá nám pomáha práve reštaurovať e, množstvo tých poškodených kultúrnych predmetov. E, pani poslankyňa Šodrová otvorila otázku Európskeho roka, kultúr, e, Európskeho roku ochrany kultúrneho dedičstva v roku 2018. A musím povedať, že my ešte čakáme na presné znenie e, návrhu, ako ho predloží pán komisár Navračič. A potom sa môžeme pustiť do otázky, ktorá zatiaľ nie je celkom vyjasnená, a to je zafinancovanie tohto roku. Ak e, to zafinancovanie nebude dostatočné, tak to bude len taká priorita na papieri. Ale my sme tu ochotní práve v spolupráci s Európskym parlamentom a či už, či už to bude e, v zmysle presunov nejakých zdrojov z niektorých kapitol, e, to samozrejme sa teraz vyjadriť neviem, ale ak raz e, takáto priorita bude nastolená, máme povinnosť aj zabezpečiť jej financovanie, pretože tie otázky z toho, čo vieme, ktoré ten rok ochrany kultúrneho dedičstva európskeho nastolí, sú veľmi dôležité a netýkajú sa samozrejme len kultúry, ale e, zasahujú to, čo som aj zmieňoval, tie, tie najširšie výzvy, ktorým Európa dnes čelí, aj čo sa týka krízy e, migrantskej, sociálnych otázok, hospodárskych otázok a tak ďalej. A Madame Evans sa dotkla otázky menšinových jazykov. Slovensko patrí k štátom, kde e, žije veľký počet menšín, ktoré majú svoje práva aj v oblasti školstva, aj v oblasti kultúry. to znamená, my aj počas predsedníctva sa tejto otázke určite nemienime vyhýbať. Na našej domácej politickej scéne môžem povedať, že práve v tomto období E, pripravujeme vznik osobitného fondu kultúrneho na podporu kultúry národnostných menšín. To znamená samozrejme aj podporu jazykov, používanie jazykov týchto menšín. A len tak počiarknem, že na Slovensku máme vlastne historicky prvýkrát koalíciu, kde e, sedí spolu v jednej koalícii aj národná strana s menšinovou maďarskou stranou. A je to, povedal by som, aj odrazom tej situácie ktorá e, v tejto otázke na Slovensku dnes je relatívne e, dobrá. E, pán Žulo otvoril otázku prístupnosti, respektíve Marakešskej dohody. My považujeme tiež za mimoriadne dôležité venovať sa pomoci špecifickej kategórii osôb, nevidiacim osobám alebo osobám s inou poruchou čítania Vieme, že e, táto otázka je dnes zablokovaná, ale my veríme, že po vydaní názoru súdneho dvora, na ktorý čakáme, sa vec postupne posunie dopredu a my sme pripravení v rámci nášho predsedníctva potom rokovať hneď po predložení návrhov Európskou komisiou a posunúť diskusiu čo najďalej, tak aby zmluva mohla byť čo najskôr definitívne ratifikovaná. Myslím, že to sú všetky otázky, ktoré boli vnesené. Ďakujem pekne. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán minister Pláčan. Ďakujem veľmi pekne. E, otázke talentu som dostal e, otázky od pána poslanca Ventu, od pani poslankyne Smolkovej a od pani poslankyne Libackej. Faktom je to, že nerovnosť ovplyvňuje deti od neudlého veku a Všetci dobre vieme, že práve nerovnosť prináša potom e, dôsledky prakticky počas celého života. Práve preto aj slovenské predsedníctvo si dalo ako jednu z, e, a hlavnú tému otázku talentu. Ale tento talent by sme radi rozvíjali nielen ako rozvíjanie talentu u tých, u ktorých sa prejavil napríklad v športových odvetiach, alebo povedzme niekto prejavuje matematické alebo v oblasti matematiky alebo fyziky talent a zúčastňuje sa na olympiádach, či už národných, európskych alebo svetových ale hľadať talent u každého jednotlivca, jednoducho nájsť v jeho, v jeho v jeho povahe a v jeho osobných vlastnostiach to, čo je výnimočné a pokúsiť sa hľadať cesty, ako to rozvíjať a tým preukáže svoju jedinečnosť a mohol by potom v živote práve to uplatniť v osobnom živote ako niečo jedinečné, či už v osobnom alebo pracovnom živote. Práve tejto téme sa bude venovať konferencia, ktorá sa uskutoční o podpore a rozvoji talentu v septembri v Košiciach v, a táto konferencia by sa mala venovať týmto obom témam. To znamená, e, očakávame, že sa v, širokej, v širokom e, fóre odborníkov rozdiskutujú obidve témy. To znamená podpora talentu tých, ktorí už ho prejavili, ale takisto aj, aké metódy by sme vedeli využiť na to, aby sme vedeli u, už u detí, hlavne v útlom veku, e, vyhľadať a rozvíjať ich talent, ktorý by potom mohli prejaviť v osobnom živote. E, pokiaľ ide o európsky kvalifikačný rámec, e, naozaj si je potrebné uvedomiť to, že svet práce si neustále vyžaduje nové zručnosti. To znamená, že zamestnávateľ požaduje s ohľadom na vedecko-technický pokrok, aby jeho zamestnanci mali zmenený obsah e, práce a takisto Európsky kvalifikačný, pra, Európsky kvalifikačný rámec ako prostriedok, ktorý dokáže a národné kvalifikačné rámce slúžia na to, aby sme vedeli porovnať kvalifikácie, aby sme zvýšili mobilitu pracovnej sily, čo je nakoniec jeden z pilierov Európskej únie, tak je potrebné podporovať aj revíziu Európskeho kvalifikačného rámca, aby lepšie zodpovedal tomu, čo sa na trhu práce deje. Preto slovenské predsedníctvo bude pôsobiť ako čestný sprostredkovateľ v Rade pri prerokovaní návrhu komisie na revíziu Európskeho kvalifikačného rámca. A pokiaľ ide o otázku pani poslankyne Šojdrovej, tak áno, e, komisia v rámci balíka zručnosti budúci rok zverejní aj program modernizácie vysokoškolského vzdelávania. Ten by mal obsahovať aj tú zložku, ktorá sa týka bolonského procesu možno je málo známe, ale ja som bol zástupcom eh, Slovenskej republiky v Bologna Follow-up Group prakticky od počiatku a eh, veľmi teda monitorujeme činnosť tejto eh, pracovnej skupiny, ktorá nakoniec každoročne zasada dvakrát a takisto budeme prerokúvať aj, aj pre, nejaké presahy mate dokumentu komisie o modernizácii vysokoškolského vzdelávania s činnosťou Bologna Follow-up Group, ktorá takisto eh, ktorá takisto podobne ako komisia pripravila pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. Je tam viacero dôležitých tém, ktoré či už napríklad oblasť eh, oblasť modernizácie týkajúcej sa zlepšenia kvality učiteľského vzdelávania Našou témou v oblasti modernizácie vzdelávania ako, ako predsedajúceho štátu je je dopady vysokých škôl a univerzít na regióny a lepšie prepojenie regiónov, podnikateľských subjektov, prípadne orgánov štátnej správy v regiónoch spolu s vysokými školami, aby sa lepšie využil potenciál vysokých škôl na rozvoj regiónov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše reakcie, za odpovede. Chcela by som teraz poprosiť komisiu, či by aj oni mohli zareagovať, najmä k témam, ktoré tu odzneli predtým. A slovo pánovi Filipovi Vandepulovi, eh, vedúcemu útvaru pre EAK. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení pani ministri, ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu a zaujímavú diskusiu. Chcela, chcel by som sa vrátiť k jednej otázke, ktorá tu bola nadnes, nadnesená a je tu návrh rozhodnutia o Európskom kultúrnom dedičstve 2018. Chcem len vyjasniť, že komisia pomerne pokročila v príprave návrhu a dúfame, že sa nám podarí prijať tento návrh v dobrom čase, aby Rada a parlament mohli potom v septembri ešte za slovenského predsedníctva samozrejme mohli začať pracovať. Um, um, Existuje obrovská podpora tomuto návrhu. Veríme, že rokovania pôjdu rýchlo, pretože je veľmi dôležité, aby bolo rozhodnutie prijaté pomerne svižne a aby členské štáty mali možnosť pripraviť sa dostatočne včas na začiatok Európskeho roka 1. Eh, januára 2018. Môžem ešte povedať jednu vec, eh, ktorá sa ešte určite ktorá sa tu objavila, e, ide o rozpočet. My vieme, vieme, vieme, e, vieme, že rada a parlament si želá adekvátny objem zdrojov. Uvidíme, čo bude nakoniec e, v návrhu zo strany komisie, ale ide, e, ide o otázku, na ktorej budeme musieť samozrejme pracovať, aby sme sa ubezpečili, že sa nájde riešenia, že budú a že budú e, dostatočné zdroje k dispozícii. Predsednička, áno, áno, Áno, áno, to, o to sa snažíme vždy mať stočné zdroje, pokiaľ ide o kultúru. Mm chcem poďakovať, ale chcem pripomenúť, že ide o legislatívny postup, ktorý má istý čas. My sme, my sme, teda, chceli, my sme teda dúfali, že sa tak bude ešte pred septembrom. Petra, nech sa ti páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať, že to ma trochu ešte vyprovokovalo tomu, aby som sa vyjadrila. Nemôže to byť také komplikované, keď vieme, že všetci eh, sa zhodnú, parlament to chce, rada to chce a je Težké, že komisia potrebuje mesiace na to, kým predloží nejaký návrh. Na to musí povedať, že a potom povedať, že teraz to musí ísť veľmi rýchlo a tým vystaviť parlament aj radu veľkému tlaku. Ja myslím, že to je trochu zvláštne, že komisia s takýmto návrhom, ktorý mne sa nezdá nejak komplikovaný, potrebuje dlhé mesiace predtým, než ho predloží na stôl a my sa potom musíme zúfalo snažiť, aby my sme to čo najrýchlejšie schválili. Rada sa dostane pod časový tlak len kvôli tomu, že komisia nedokáže na takýchto, podľa mňa, jednoduchých návrhoch pracovať rýchlo, tak aby sme my sa mohli nad tým uh, zamyslieť, odkiaľ zoberieme pracovné uh, rozpočtové prostriedky. Rok 2018 nie je taký vzdialený, aj členské štáty potrebujú čas na prípravu, oni tiež musia uh, vyčleniť rozpočtové prostriedky vo svojich rozpočtoch, takže ja chcem skutočne požiadať komisiu o to, aby ste čo najrychlejšie predložili tento návrh, aby sme konečne mohli začať eh, s prácou. Myslím, že tieto, s týmito slovami všetci súhlasíme, aj zo strany rady, podľa toho, čo povedal pán minister. A nie je to určite tajomstvo, ale keďže o tomto kultúrnom roku sa hovorilo v minulosti, potom e, sa to opäť zastavilo, spustilo a ja mám, tak, ja mám pocit, e, že tu bola skupina, ktorá jednoducho uvažovala nad tým, boli v nej vlády zapojené a pracovali už na určitom základe, čiže e, tá príprava už prebehla. Preto je naozaj dôležité, e, aby, ten, aby, aby bol ten návrh včas predložený. Uvidíme, či to môžeme samozrejme my e, urýchliť a uvidíme, či to bude ešte v júli, že nám predložíte tento, tento návrh. A naozaj je to veľmi dôležité, aj pán predseda Šulc to podporuje a ja nechcem, aby samozrejme nezabúdajme, že že sú tu ešte zdroje, ktoré musíme venovať na rok 2018 ale samozrejme rozličné členské štáty majú obrovský záujem, chcú spolupracovať, chcú podporiť e, svoje návrhy, propagovať svoje návrhy, takže toto som ešte chcela povedať. Dobre, tu skončíme, myslím, že sme si porozumeli v tejto otázke. Nuž, e, ak bude potrebné, ja zašlem list pánovi komisárovi, pretože naozaj treba, e, aby veci prebehli v náležitom časovom harmonograme Takže určite, určite to bude zrejme takto. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste našli čas, že ste prišli medzi nás, že ste nám predstavili svoje priority. Spoliehame sa na vašu podporu, tešíme sa na spoluprácu a dúfame, že takisto na rade v parlamente a na rade tieto sektory, tieto odvetvia budú mať, budú mať podporu, vizibilitu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, ešte nás čaká jedna dôležitá vec, pretože tu máme správu. Návrh správy k rozpočtu. Jody, jody, jody. Please. A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 Also, if you can take the floor, thank you. Bye bye. Nech sa páči. E, máme veľmi dôležitý bod, dôležitý návrh pána spravodajcu dve, roku 2017 pán Zdrojevský. Viete, že postup si vyžaduje tri stanoviska, teda ten ohľadne trialógu v júni, to je, tu ide o mandát na rokovania a ďalším posledným krokom v septembri budeme hlasovať o pozmenujúcich návrhoch, kedy bude časová lehota 14. teda zajtra. Ja viem, že je to trošku naknap, ale už som upozornila kolegov, aby upozornili ich 1. júla všetkých, takže ak niekto to načas nedodá, myslím, že potom to môžete do 5. septembra predložiť výboru pre e, rozpočet. Takže teraz e, zajtra časová lehota 14. Teraz poprosím pána Zdrojevského a potom ďalším kolegom, ktorí sa prihlásia do diskusie. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, nemáme čas, už je 11.20 a budem preto veľmi stručný. Zacielím sa na najdôležitejšie aspekty. Postupy. Pani predsednička už eh, hovorila o časovej lehote na predkladanie návrhov. Naozaj tá lehota je krátka nezabúdajme, že pracujeme na tomto že pri práci na tomto stanovisku sme boli v nejakej situácii, boli sme pod tlakom. To sa týka mnohých spravodajcov, ktorí by mali vydať eh, stanovisko, aj keď ešte vtedy nemajú k dispozícii rozpočet. Ja som si vyčkal na návrh rozpočtu Mm, chcel som, aby som pri práci mal dokument k dispozícii. Komisia rešpektovala časové lehoty, ale len tak tak. Um, dokument bol pripravený na základe návrhu rozpočtu a nie na základe očakávaní. Takže môžem byť spokojný, keď sa pozriem na čiastku pre Erasmus+, k škrtom nedošlo, 16%, došlo k 16-percentnému nárastu, čo je najvyšší nárast. Potom pokiaľ ide o Erasmus+, plus. stále tie rozpočtové prostriedky, respektíve mm, nezaplatené rozpočty boli zredukované a pokiaľ ide o ostatné oblasti, tá situácia nie je rúžová. Kreatívna Európa, Európa pre občanov. Tu bol rozpočet doplnený, ale vzhľadom na to, že rezervy boli mm, zriadené pre iné programy, neboli tieto zmeny uspokojivé. Včera som hovoril s pani Fos, s pani Hostel a dohodli sme sa na istej stratégii Predmetné čiastky sú malé, ale sú kľúčové pre e, tie dva programy. Iste chýbajú tam aj niektoré aspekty, najmä pokiaľ ide o prostriedky na nové pilotné projekty. Isté pilotné projekty boli úspešné, ale nie je možné E, zabezpečiť permanentné financovanie. Nie sú finančné prostriedky. Okrem toho sme nedostali ani žiadne nové prostriedky pre nové prípravné akčné kroky a pilotné programy. Preto sme, e, uvádzame to, čo je v dokumente. Teda, že prezentácia návrhu rozpočtu bola oneskorená. To platí pre komisiu aj parlament. Parlament identifikoval isté časové lehoty, pre ktoré nebolo možné ukončiť prácu. Pracovali sme pod tlakom, ten tempo bolo neznesiteľné, takže vítame po druhé zmeny v prípade Erasmus+. Plus, nie je to obrovský úspech, ale predsa len úspech. Po tretie, vyjadrujeme svoju obavu, pretože neexistuje ustanovenie, ktoré by zriadovalo nejakú maržovú priestor pre pilotné projekty. Sme veľmi, veľmi nás to, je nám to veľmi ľúto a pokiaľ ide o boj proti terorizmu, migračnú krízu, potrebujeme potrebujeme posilniť úlohu kultúrnej demokracie. Komisia o tom hovorila vo svojom oznámení, takže to vítame. A na záver, pokiaľ ide o to, čo uvedola pani Kamvert, potrebujeme naliehavo prostriedky na rok 2018. Potrebujeme pripraviť Európsky rok kultúrneho dedičstva. Obmedzím sa len toľko na tieto záležitosti. Nemáme čas, takže toľko. Ďakujem veľmi pekne um, aj za to, že ste zdôraznili jednotlivé aspekty a pokiaľ ide o aspekty um, pokiaľ ide o rozpočet 2017. budeme o tom diskutovať aj s koordinátormi, pretože nie je akceptovateľné v niektorých, niektorých, niektorých okolností, ako napríklad v kolónke 3, kde už neexistuje žiadna rezerva, žiadna, žiadny, žiadny rezervný priestor. Um, napríklad v prípade Creative Europe, ktoré vlastne spadajú pod finančné krytie a jednoducho e, to nás frustruje. My, nás, združenia občanov, čiže naozaj bude si treba overiť, či, e, či existuje možnosť navýšiť strop v, v trojke je migrácia, sociálne veci a tak ďalej. Čiže naozaj, e, no, takže popros, Prosím tieňových teraz pani pán Morgano. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi. Európska únia prechádza komplexným obdobím a ani Brexit tú situáciu, tej situácii samozrejme nepomohol. Pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, kultúru a tak ďalej, Nuž problém je ale aj v tom, že e, samozrejme chýbajú adekvátne financie. Súhlasím s pánom správodajcom, ktorý zdôraznil úspech v tom, že došlo k nárastu pri Erasmus+, ale pani predsednička spomenula aj aspekty, ktoré sa týkajú e, kreatívnej Európy, Európy pre občanov, my ako výbor pre kultúru hovoríme však, že ak sú, ak sú nastavené isté ciele v týchto odvetviach, zdroje na to, aby sme sa dopracovali k týmto zdieľaným politickým prioritám, sú dostatočné? Obávam sa, že ide o otázku, na ktorú existuje logická odpoveď a ja si myslím, že všetci dokážeme súhlasiť v týchto otázkach, pokiaľ ide o zamestnanosť mladých, pokiaľ ide o kvalitné zamestnania, rást. Ehm, máme tu, máme tu kultúrne odvetvia a tak ďalej. Dnes po obede sa budeme tomu venovať. Sme si vedomi toho všetci, že keď naozaj chceme, aby aby sa mladí priblížili Európe, aby sa zúčastňovali na verejnom živote, aby boli aktívnymi občanmi, tak určite e, kultúra a kultúrne témy sú nevyhnutné. Nezabúdajme samozrejme na, dô, na dôležitosť športu, e, nezabúdajme na migráciu, Čiže určite, určite, určite musíme sa snažiť o získanie, o dopracovanie sa k istému výsledku, najmä pokiaľ ide teda o sektor kreatívnej Európy a Európy pre občanov. Pokiaľ ide o Erasmus+, Vieme, že sú isté problémy s niektorými národnými agentúrami, napríklad v Belgicku, pretože tu sa, tu sa zoskupujú viaceré žiadosti z, niek- z niekoľkých mimovládok a mm, nie, ako tomu rozumiem, ja nejde o špecifický problém Belgická, preto by možno bolo dobré decentralizovať časť rozpočtu, čo by možno predstavovalo isté riešenie, aby sme sa, aby sme sa vyhli niektorým problémom, ktorým čeli Belgicko. No a k kultúrnej diplomácii. Myslím si, že e, si rozumieme, ale dnešný e, Myslím si, že musíme nástojiť, ako hovorí pán spravodajca, keď sa hovorí, že Európsky rok kultúrneho dedičstva že je to iniciatíva, ktorá je naozaj potrebná a to, čo ste k tomu povedali, s tým súhlasíme. Pokiaľ ide o pilotné projekty, my ako skupina SAD, aj ak tu chýba isté oficiálne vyhodnotenie zo strany komisie, my by sme mm, nastolili otázku výboru, aby sme ani my nemeškali e, a tým pádom nejakým spôsobom riskovali e, ten pre predmetný cieľ, alebo aby sme, aby sme naozaj sa mohli aj my dopracovať k želanému výsledku. Potom e, národné otázky, to je všetko veľmi dôležité, ale mne sa, mne sa zdá, že, sa to, že tieto otázky sa musia riečiť a niekedy mám dojem, že, že sa pozastavujeme a že po, popisujeme kritické aspekty. Ja viem, že aj to je naša úloha, ale samozrejme treba riešiť aj veci, prečo sú tu tieto kritické aspekty, aby to nebol len nejaký blúdny kruh a aby aby sme tu neboli ešte v nadchádzajúcich rokoch e, a hovorili e, stále tieto aspekty. Ďakujem veľmi pekne za tieto návrhy. E, nech sa páči. Pán Drambalský. Ďakujem pekne, predsednička. Dnes si uvedomujem, že moje prezisko je ťažké, je ťažké na výslovnosť. Ja som zvyknutý na to, že to ľudia vyslovujú nesprávne. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, rozpočet musí byť predmetom diskusie v každom parlamente, ale zase, že tu v Európskom parlamente tejto diskusie si nikto nevšíma a majú formálnu podobu. A diskusia sa uskutočňuje na rade, kde každá krajina sa snaží chrániť vlastné záujmy a Európsky parlament žiada navýšenie rozpočtu len. Ja by som chcel navýšenie rozpočtu pre našu krajinu, ale musíme byť realistickí a musíme vlastne vedieť, kde môžeme a kde máme realizovať výdavky a kde nie. Hm, zrime sa na to každomesačné cestovanie do Štrasburgu, to je veľmi drahé politické rozhodnutie, buďme realisticky a, a uvedome si, kde môžeme navýšiť prostriedky a kde nie. Naša skupina je za udržateľné financovanie rozpočtu EÚ a koncentráciu zdrojov z najväčších dôležitých projektov. My musíme reformovať rozpočet EÚ a nie s ohľadom Brexit, akékoľvek investície do vzdelávania, školenia, výskumu môžu a prinesú zvýšenie zamestnanosti. Nemusíme navyšovať rozpočet mechanicky, ale musíme sa sústrediť na rozpočet a projekty, ktoré prinesú dobrú návratnosť investícií. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Trupel, áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne spravodajcovi. Ja by som sa rada sústredila na otázku našich troch veľkých programov. Skutočne sa o tom viacero diskusí. A aj keď sa navýši rozpočet pre program Erasmus+, Plus. myslím, že to nie je dostatočné, pretože vidíme, že otázka utečencov, a to z dobrého dôvodu, Erasmus Plus a Kreatívna Európa výzvy na spoluprácu s utečencami, ale podľa môjho názoru to znamená, že sú ďalšie potreby financovať tento program. A preto my navrhneme zvýšenie rozpočtu Erasmus Plus o 15% aj Európa pre občanov, pretože tu krátenie rozpočtu o 20%. A aj keď prekročíme strop, tak myslím, že z politického dôvodu ako výbor pre kultúru sme mali na rozpočet pre tento program. Musíme sa o to snažiť. A ďalej navrhneme viacero akcií pre pilotné projekty. Rád by som dodal, pretože samozrejme budeme mať spoločný návrh o pilotných projektoch a otázke stenia Euroneta a to je veľmi dôležitá vec. Či komisii jasne povedať, že to chceme presadzovať, ale oni neakceptujú akúkoľvek implementáciu komisie, ktorá nebude zohľadňovať, čo my chceme. V tejto siete je jasné, že my potrebujeme viac a lepšiu komunikáciu na a európske záležitostiach a preto táto sieť pre nás je veľmi dôležitá. Potrebujeme jasný záväzok a podľa výboru KULT, že pôjde týmto smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem. A treba povedať, že je tam veľa ambícií v rámci tohto rozpočtu. Kolega Maragal. Sí, gracias, presidenta. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcel sa pripojiť pani Trpel. ani predlo, ona predložila konkrétne návrhy, ale trochu všeobecnejšie by som chcel ešte poukázať na to, e, že sa nachádzame vo váku tejto... Pretože tu mm, mm, máme rôzne hypotetické diskusie a nemáme konečný výsledok, ktorý by bol pomerne, ktorý je povedzme pomerne OK, ale sú tu neistoty. Nezabúdajme na to, že prebieha revízia viacočného finančného plánu, teda ten konečný limit, e, teda rozumiem tomu ešte pred revíziou, ale mali by sme, myslím si, že tento parlament a výbory by mali vyjadriť e, svoju takú najlepšiu ambíciu, vzhľadom na to, že prebieha revízia a teda, že sú tu isté konečné zákonné limity, povedzme, a tak ďalej. Ja, je, to, je to skôr o prístup, je to otázka prístupu a myslím si, že môžeme podporiť stanovisko. Ja len pripomeniem, že konštatovanie navrhovaného nárastu 16 je v súlade s tým, čo už bolo predpokladané. Žiadna, k žiadnej novinke nedošlo. Jednoducho som, myslím si, že nedôvod na eufóriu, pretože plán taký bol a musíme hľadať synergie mm, medzi Erasmom, Európskym sociálnym fondom a tak ďalej, pretože tam práve musíme lokalizovať tie stratégie štátov, regiónov, miest, a oni práve by mali hľadať a, a nájsť možnosť, možno, že povedať, že áno, tieto zdroje, to je veľa finančných prostriedkov, ale um, možno, že nie vždy sa reaguje dobre na jednotlivé problémy so zamestnanosťou a tak ďalej. Čiže ďakujem. Eh, grazie. Ďakujem pekne, kolega Maragal. Dáme slovo zastupcovi komisie, ktorá tu je zastúpená. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, poslankyne, poslanci, komisia, boli na vedomie rôzne body, ktoré boli navrhnuté v návrhu textu a radi sme vám pripomenuli, že rozpočet hlavne pre program Erasmus Plus eh, narastie v nachádzajúcich rokoch a v roku 2017 sa dá prvýkrát konštatovať táto, eh, tento nárast, eh, ktorý očakávajú príjemcovia. A bude to pokračovať až do roku 2020. Či ten očakávaný nárast príde záväzkov a v kontexte stále mení každodenne, takže uvidíme, ako sa situácia vyvinie No a čo sa týka platieb, tam je to trochu mienené v roku 2017 musíme dobehnúť rozdiel v platbách, ktorý sme boli za rok 2014-2015. Situácia sa stabilizuje, takže v roku 2017 by sme mali dospieť k bežnej situácii, no, normalizovanej situácii program Erasmus Plus a Kreatívna Európa, Kreatívna Európa na rok 2017. E, či by bolo možné navýšiť, e, navýšiť prach v časti 3 pretože nemáme žiadnu rezervu, žiadne marže a pilotné projekty podliehajú tomuto riziku. Ako hovoria kolegovia, je to rok, e, kedy sa rozhodne o budúcnosti projektov aj pri revízii programov musíme vyslať signál. Hm, ide hm, e, bude tu nová reforma, e, čiže viete, že pri e, kultúrnom, pri meste kultúry sú to tri mesta, nie dve, čiže na toto všetko treba brať ohľad pri koncipovaní rozpočtu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým, čo vystúpili. Ďakujem komisii. Dúfam, že budeme naďalej ehm, sa nám podarí vypracovať, sa nám podarí odviesť obrovský kus práce. Ďakujem ešte raz. No a teraz, dámy a páni, pokračujeme niektorí práci za uzatvorenými dverami a pôjde o zasadnutie koordinátorov a ja vás e, žiadam, aby ste opustili miestnosť. 3-5 e, mm, minútová prestavočka. Dovidenia. Bonjour.